ktorý, e, ktorý čaká ešte na právnu službu, takže nám to potrvá pár minút, kým na ňo počkáme. si Okay. We're getting started. Dobre, vážení kolegovia, môžeme začať. Môžeme začať s dnešným spoločným rokovaním. V prvom rade by sme mohli schváliť rokovací poriadok, program dnešného dňa. A nemáme tu žiadne návrhy na zmeny vo vzťahu k dnešnému programu tak ako je navrhovaný. No a práve preto, ak nikto nenamieta, tak budeme považovať program dnešného rokovania za schválený a môžeme prejsť k prvému bodu. Prvým bodom dnešného rokovania je diskusia o Európskom ochrannom príkaze. Otvárame spoločné rokovanie dvoch výborov, výboru LIBE a FAM, čiže výboru pre občianské práva a výboru pre práva žien. Budeme diskutovať o návrhu tejto právnej iniciatívy zo strany Rady. Konkrétne e, sú to dva členské štáty, ktoré schválili iniciatívu iniciatívu smernice ktorá hovorí o Európskom ochrannom príkaze. Východiskovým bodom je eh, samozrejme ochrana obetí. Eh, ochrana obetí je jedným z kľúčových pilierov eh, trestnej aj kriminálnej politiky vo všetkých členských štátoch Európskej únie. No a návrhom tejto iniciatívy je práve aktivizovať mechanizmy, adekvátne mechanizmy, ktoré budú efektívnym spôsobom chrániť osoby, ktoré sú obeťami ehm, rodového násilia. A to v ktoromkoľvek alebo proti ktorémukoľvek kriminálnemu útoku na ich eh, fyzickú integritu, na ich eh, na ich život, akéhokoľvek ohrozenia ich zdravia. Čiže bez ohľadu na to, v akej sa budú nachádzať krajine, v ktorom z členských štátov Európskej únie sa budú nachádzať. Ochrana obetí je absolútnou prioritou. A to pre celú Európsku úniu eh, v oblasti eh, práva, justície a bezpečnosti. No a Takýmto spôsobom je to zároveň aj odzrkadlené v štokholmskom programe. No a takýmto spôsobom sa to zároveň aj uvádza v akčnom pláne, ktorý je zameraný na rozvoj a naplňanie jednotlivých cieľov, ktoré sú vytýčené v štokholmskom programe. No a práve preto tento návrh smernice je zameraný predovšetkým na vytvorenie akéhosi prostriedku ochrany, nástroja ochrany, ktorý by mohol byť uplatňovaný tak v danom členskom štáte, v ktorom, v ktorom sú tieto opatrenia vytýčené, ako aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte, v ktorom sa obeď rodového násilia rozhodne, do ktorého sa obeď rodového násilia rozhodne presunúť alebo premiesniť. Napriek tomu, že politickým cieľom tejto iniciatívy je mm, to je všetko je predmetom veľmi širokého koncenzu medzi jednotlivými európskymi inštitúciami a samozrejme aj predmetom širokého koncenzu medzi členskými štátmi Európskej únie Napriek tomu sa objavili isté e, obavy, isté e, problémy, ktoré sa dotýkajú e, právnej bázy, ktorá sa používa v tomto konkrétnom prípade pre vytvorenie tejto konkrétnej legislatívnej iniciatívy. Konkrétne tomu tak bolo v prípade prípade pochybností, ktoré boli spomenuté ohľadom právneho základu, ktoré, spomínala, ktoré spomenula komisárka pre základné práva a slobody a podpredsednička komisie William Redingová. Vivian Redingová. A ako dôsledok ťažkých, ťažkého zmierovania alebo ťažkého komunikovania medzi týmito e, častokrát rozpornými a právnymi základmi. Na jednej strane e, to boli vlastne snahy komisie, na druhej strane snahy rady, e, tak došlo k stretnutiu koordinátorov výborov FAM a LIBE. No a práve preto sme sa rozhodli, že si vyžiadame právne stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu. Toto stanovisko bolo už vyžiadané dávnejšie. a malo byť zároveň poskytnuté pred spoločným stretnutím výborov, má byť teda poskytnuté pred ďalším spoločným stretnutím našich výborov koncom tohoto mesiaca koncom júna máme zároveň aj naplánované e, ďalšie spoločné stretnutia, na ktorom by sme mali aj prvýkrát hlasovať o tomto dokumente. Malo by to byť orientačné hlasovanie. A to na základe spoloč- pravidla o spoločnom rokovaní výborov, e, to je článok 51 rokovacieho poriadku toto rokovanie je spolu eh, predsedané eh, aj zároveň eh, pani Evo Brit Svensson, ktorá je predsedničkou výboru FAM a mnou a budeme si môcť vypočuť prezentáciu tejto právnej správy alebo tejto právnej analýzy, ktorú predniesie riaditeľ hm, tejto jednotky, pán Ečio Perillo. No a budeme môcť dať slovo na to, aby nám mohol vysvetliť podrobnejšie e, túto správu. Ak teda pani Svencan ako spolupredsednička súhlasí, tak si najprv vypočujeme e, názor pána Perila a potom dáme slovo dvom e, spravodajkyniam, ktoré sú zodpovedné za tento dokument, za výbor Libe, to je pani Romero López a za výbor FAM je to pani Jiménez Besaril. No, v prvom rade má slovo pán Ečo Peliel. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A dobré ráno vám všetkým. Dobré ráno želám eh, obom členom tohoto eh, spoločného stretnutia výborov FAM a LIBE. Eh, stručne ste nám naznačili politické priority, ktoré sú v pozadí tejto dôležitej politickej iniciatívy. To, čo, to, toho, čo sa pokúsim, bude v stručnosti a v skratke zhrnúť základné podmienky pre akési právne usmernenia, ktoré musia dominovať schvalovaniu takejto konkrétnej smernice respektíve to, čo musíme na pamäti pri schvalovaní takéhoto dokumentu. Ako ste už spomenuli, právne oddelenie dostalo otázku ohľadom toho, či článok 82 časť 1 písmeno D Lisabonskej zmluvy je adekvátnym právnym základom pre vytvorenie tejto smernice ohľadom Európskeho ochranného príkazu. No a ako ste nám správne pripomenuli, boli sme požiadaní, aby sme vám dali vyjadrenie do 22. júna. Od toho času, odkedy došlo k tejto iniciatíve, sa veci už výrazne posunuli dopredu a to v mnohých oblastiach a z viacerých dôvodov. Dnes ráno sa práve preto obmedzím len na stručné naznačenie tej odpovede, ktorú plánuje právna služba zaslať vašim výborom. Samozrejme, tá bude potom prednesená v písomnom stanovisku, ktoré dostanete tak rýchlo, ako len bude možné. A to je zároveň aj dôvod, prečo som vám nemohol e, zaslať e, text svojej prezentácie a nemohol som ho zaslať tlmočníkom. Ospravedlňujem sa tlmočníkom, že nemajú k dispozícii tento text, ale v každom prípade sa pokúsim presnejšie odkazovať na tie časti zmluvy, na ktoré budem konkrétne odkazovať a snáď to tlmočníkom prácu uľahčí. Európsky ochranný príkaz EOP, ako ste povedali, pán predseda, je kompletne alebo je úplne nové e, ustanovenie, je to celkom nový mechanizmus, pomerne inovatívny a to v rámci kontextu e, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. No a práve preto e, sú otázky, ktoré sa otvárajú takýmito novými opatreniami pomerne citlivé a nikto, rozhodne teda ani nie ja, nemôže tvrdiť, že pozná e, celý aspekt problému a že, že pozná pravdu pri hľadaní e, riešení pri takýchto zložitých problémoch. Ale v každom prípade dôležité je vytýčiť si tie základné aspekty a tie základné stanoviská, o ktoré sa opierame. Nebudem zachádzať do konkrétnych detajlov, ktoré sa nachádzajú v tejto smernici. V každom prípade európsky ochranný príkaz ako ustanovenie má za, cieľom, má za cieľ chrániť jedinca, ktorý je vystavený riziku násilia. V tomto smere by som chcel byť trochu špecifickejší, ak by som mohol. Táto osoba nemusí nevyhnutne byť obeťou útoku či už fyzického alebo nejakého iného, nejakej inej formy útoku. E, stačí, aby to bola osoba, ktorá je vystavená riziku útoku v akejkoľvek podobe, či už to je sexuálne násilie, psychologické násilie, fyzické násilie alebo akákoľvek iná forma násilia. toto ustanovenie je zamerané na osoby, ktoré sú e, vystavené rizikám, ktoré môže spôsobiť iná osoba a táto osoba je považovaná za riziko, a to z dôvodu svojho násilného alebo agresívneho správania. respektíve môže dôjsť alebo môže ísť aj o formy sexuálne hrozivého alebo sexuálne nebezpečného správania. No a teda toto ochranné opatrenie je vytvorené v mene osoby, ktorá je vystavená riziku a proti niekomu, kto nevyhnutne doposiaľ nemusel byť odsúdený ani obvinený z, akého, z akéhokoľvek iného trestného činu, ale môže vyvíjať formu správania, ktorá vedie k trestnému stíhaniu. a to zároveň aj definuje samotný charakter Európskeho ochranného príkazu v jeho právnom aspekte. Ďalšia nová, alebo ďalšie novum, keď hovoríme o Európskom ochrannom príkaze, je zároveň aj to, že je zameraný na doplnenie existujúcich národných ustanovení, respektíve eh, mechanizmov ochrany eh, obetí, eh, ktoré, sú, ktoré sa opierajú o prvky legislatívy národného práva. A vlastne to tvorí akýsi základ a nad rámec tohoto základu budeme mať európsky ochranný príkaz, ktorý bude keby o úroveň vyššie v tomto systéme a tento európsky ochranný príkaz budú vydávať hlavné národné orgány kompetentné v týchto oblastiach, respektíve môže dôjsť vyžiadaniu o vydanie takéhoto ochranného príkazu inými orgánmi. K čomu teda dochádza? Európsky ochranný príkaz je využívaný na to, aby sme zabezpečili, že osoba alebo žena, ktorá už dostáva formu ochrany na základe národného ochranného príkazu v danom členskom štáte, sa povedzme môže rozhodnúť e, prejsť do iného členského štátu, rozhodne sa tam žiť e, na neobmedzené alebo na bližšie neurčené obdobie a vlastne od rovnakého orgánu, ktorý vydal národný ochranný príkaz, môže vyžiadať e, vydanie nie vytvorenie nového príkazu, ale akési rozšírenie tohoto národného ochranného príkazu príkazu na celoeurópsku úroveň. Takýmto spôsobom sa vlastne ten ochranný príkaz rozšíri aj na pôsobnosť daného členského štátu, do ktorého sa táto osoba rozhodne e, odísť alebo premiestniť. Takže to je v zásade tá, tá základná filozofia v pozadí európskeho ochranného príkazu. Vytvára to možnosť pre rozšírenie efektov národného ochranného príkazu, ktoré e, už boli vytvorené a vydané v rámci národnej jurisdikcie. E, takže v tomto smere e, právny návrh smernice vytvára minimálne právne predpoklady a zároveň hovorí o tom, že Európsky ochranný príkaz je vlastne vydávaný ako ako vyšší stupeň alebo ďalší stupeň ochrany voči osobe, ktorá predstavuje riziko. To je tá základná definícia, ten základný popis Európskeho ochranného príkazu, e, ktorý, ako som už spomínal a chcem zopakovať, je opatrenie, ktoré je zamerané na ochranu osoby. Nie je to opatrenie, ktoré by malo pôsobiť preventívne voči e, možnému budúcemu trestnému činu. Teraz hovoríme trochu o samotnom právnom základe tejto smernice. V súčasnosti tu sú dve rôzne právne eh, dva rôzne právne výklady, dve rôzne stanoviska, eh, ktoré sa na to pozerajú dvoma rôznymi spôsobmi. Podľa jedného eh, článok 82, ktorý hovorí o spolupráci v oblasti právnych záležitostí, tak tento článok nie je adekvátnym, adekvátnym základom pre vytvorenie tejto smernice. A to z toho dôvodu, že Európsky ochranný príkaz môžu pridať alebo prijať eh, národné eh, občianské súdy alebo súdy občianského práva, eh, respektíve mimosúdne orgány a nemá to nič spoločné s kriminálnym právom, s trestným právom. Čiže zachádza to nad rámec trestného práva, tak ako to je pokryté v článku 82. A teda tí kolegovia, ktorí sa opierajú o tento argument a chcete vytvoriť smernicu o Európskom ochrannom príkaze, tak v tom prípade to musí byť obmedzené len na tie prípady, v rámci ktorých už došlo k priestupkom alebo k trestným členom na základe trestného práva a došlo aj zároveň už k e, súdnemu rozhodnutiu sudcom alebo súdnym orgánom a otázky e, občianského práva e, budú, musieť byť, budú sa musieť opierať o iný článok zmluvy, konkrétne o článok 81, ktorý hovorí o súdnej spolupráce, spolupráci v prípade občianských, e, občianských sporov. A to z toho dôvodu, že táto e, právna e, analýza, o tento právny výklad sa opiera o tú základnú, o tú základnú myšlienku, že e, konkrétny právny spor nemôže byť aj občiansky, aj trestný, že teda ako spomenul aj pán predseda, to je zároveň stanovisko, ktoré zastáva Európska komisia a tá tvrdí, že teda ak chcete európsky ochranný príkaz, musí ísť už o trestnoprávne stíhanie, musí o trestnoprávnu záležitosť a ak chcete k tomu ešte dodať vlastne aj otázky občianského práva, tak v takom prípade sa musíme opierať o iný právny základ z európskeho práva, ktorým je článok 81 druhá e, filozofia alebo druhý e, náhľad na túto situáciu e, zastáva názor, že článok 81 písmeno D je adekvátnym právnym základom, pretože uľahčuje spoluprácu v oblasti trestnoprávnej spolupráce a to práve z toho dôvodu, že trestnoprávne spory na základe vnímania Lisabonskej zmluvy stvoria akýsi nezávislý aspekt spolupráce spoločenstva, ktorý nejakým spôsobom nevstupuje vstupuje do konfliktu s vykonávaním a zároveň rozhodovaním o trestnom práve v konkrétnych členských štátoch a práve kvôli nezávislému charakteru takéhoto trestného, e, trestnej spolupráce v oblasti trestného práva, tak tento základ môže byť využitý pre vydávanie Európskeho ochranného príkazu a to prostredníctvom e, občiansko-právnych súdnych e, rozhodnutí. No a táto druhá filozofia alebo tento druhý e, názor sa opiera o názor, že článok 82 písmeno D bude musieť byť aj doplnený písmenom A z toho istého článku e, ktorý hovorí o vzájomnom uznávaní e, súdnych rozhodnutí v prípade trestnoprávnych súdnych záležitostí a sporov. Čiže ten istý článok, odsek 1, ale písmena A aj D Takže toľko stručne. To je tá základná právna kontroverzia, ten základný právny spor, ktorému sa dnes e, venujeme. Právna služba parlamentu nezdiela ten prvý názor, ktorý som predstavil a len čiastočne zdieľame druhý názor, ktorý bol predstavený. Osobne, osobne som toho názoru, že súčasný návrh smernice o Európskom ochrannom príkaze by mal používať ako svoj právny základ nie len článok 82 písmeno D, ktorý je už spomenutý aj v návrhu a právna služba to podporuje, ale zároveň aj článok 3 o e, zmluve o Európskom spoločenstve. A keďže, keďže určite všetci veľmi dobre viete, e, o čom hovorí článok 82, tak vám chcem len pripomenúť, čo hovorí článok 3 a čo, ho, čo sa v ňom nachádza. Článok 3 zmluvy o Európskom spoločenstve hovorí o tom, že Európska únia vytvorí priestor pre svojich občanov, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v rámci svojich vnútorných hraníc, kde slobodný pohyb osôb bude zabezpečený v súlade s adekvátnymi ustanoveniami, ktoré sa týkajú ochrany vonkajších hraníc, azylu, migrácie a zároveň prevencie a boja proti trestným činom. Čiže ide o článok 3. A ďalej ide o novú myšlienku Lisabonskej zmluvy, i keď e, predchádzajúci článok 2 predchádzajúcej zmluvy Európskej únie uvádza zhruba to isté. Uvádza, že Európska únia ponúka svojim občanom priestor slobody za použitie vhodných opatrení na predchádzanie trestnej činnosti a na boj proti trestnej činnosti. K tomuto sa ešte o chvíľu vrátim, ale najprv by som chcel vysvetliť, prečo nesúhlasím s prvou myšlienkou a iba z časti e, e s druhou filozofiou. Prvá filozofia podľa nás je príliš reštriktívna, z hľadiska účelu Európskeho ochranného príkazu, pretože obmedzuje možnosť vystavenia takéhoto príkazu iba na tie prípady, kde bol spáchaný trestný čin a kde sa o tom rozhodol sudca. A zatiaľ čo cieľom, ako nám pripomína pán predseda, je chrániť e, jednotlivcov pred akýmikoľvek rizikami. To znamená, ak obmedzíme rozsah EPO iba na osoby, ktoré sa stali obetemi e, nejakého útoku, tým nezjednodušíme ich život, pokiaľ budú chcieť e, voľne sa pohybovať v európskom priestore slobody, Ehm, spravodlivosti a bezpečnosti. Čiže ehm, chceli by sme, aby EPO bol aj preventívnym e, opatrením, aby e, pomáhal predchádzať opakovaniu trestného čína. To však nie je e, vysloveným cieľom E, tohto príkazu, e, naopak e, snaží sa chrániť jednotlivcov ešte pred spáchaním trestného činu. Zatiaľ čo druhá filozofia, ktorú presadzuje právny odbor rady, sa domnieva, že článok 82 odsek D predstavuje vhodný právny základ a ešte sa odvoláva na vzájomné uznávanie. Zatiaľ, čo podľa nás to nerieši tú skutočnosť, že Európsky ochranný príkaz by mal byť celoeurópskym opatrením. Čiže nie je dôvod zabezpečovať uznávanie príkazov e, v iných jurisdikciách. Pokiaľ by e, sme tako robili, potom e, štandardné uznávanie rozhodnutí z jedného štátu by sa malo uznávať v inom členskom štáte. Ale o to nám nejde. Ešte predtým, ako dosiahneme tohto dialogu medzi jednotlivými jurisdikciami, chceli by sme mať možnosť rozšíriť e, automaticky pôsobenia opatrenia prijatého na národnej úrovni. To znamená, že vzájomné uznávanie predstavuje krok smerom späť. Mali by sme mať automatický účinok a práve preto aj chceme e, zaviesť Európsky ochranný príkaz. A teraz by som sa chcel venovať eh, nášmu stanovisku. Prečo si myslíme, že článok 82 odsek 2, ktoré, eh, ktorý mm, zjednodušuje takúto spoluprácu medzi súdmi, prečo si myslíme, že bolo by dobre ešte doplniť to článkom 3 eh, dohody Európskej únie. E, my všetci tu prítomní vieme, že Európske spoločenstvo sa zakladalo na štyroch základných slobodách a sa rozvíjali išlo slobodu pohybu jednotlivcov tovarov, e, služieb a kapitálu. Avšak koncom 60. rokov sme ešte v tom čase doplnili piatú slobodu, slobodu pohybu e, súdnych rozhodnutí. Išlo o bruselský dohovor o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v občiansko-právnych e, e, a trestno-právnych sporoch. Z toho sa stala teraz naredenie e, parlamentu a rady. Myslím si, že po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy máme teraz dočinenie s šiestou slobodou, a teda ide o slobodu občanov pohybovať sa e, na základe slobody bezpečnosti. To je ustanovené v článku 3. Európa ponúka svojim občanom oblast slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, e, ktoré e, zaistí slobodu osobnosti. Ako to robíme? Robíme to na základe príslušných opatrení, ktoré súvisia s kontrolou, prevenciou a bojom proti trestnej činnosti. A preto z politických dôvodov, o ktorých spomenul pán predseda, Európska únia, ktorá má požiadavku na zabezpečenie priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. E, e my sme toho názoru totiž v tejto súvislosti, že je tu veľmi znepokojujúci e, prejav e, sexuálnych trestných činov, domáceho násilia Čiže čelíme e, takýmto e, javom na celej európskej úrovni a preto musíme zabezpečiť ochranu. Zdôrazňujem ochranu, nejde v v tomto prípade o prevenciu. A trestné právo vychádza z toho, že jednotlivec môže byť nebezpečný a preto treba chrániť potenciálne obete. Ak chceme, aby e, tá ochrana, ktorú má e, žena ako potenciálna byť, e, že zostane, aj keď sa presťahuje do iného členského štátu únie, pretože je európskym občanom, musíme zabezpečiť jej rovnakú ochranu tým, že rozšírime ju aj na iný členský štát. V prípade, že táto osoba sa rozhodne žiť inde. A toto rozšírenie ochrany zabezpečuje prijatie Európskeho ochranného príkazu, ktorý sa nemusí uznať, ale potom, ako sa splnia príslušné predpoklady, musí sa vykonať akýmkoľvek členským štátom. Pretože príslušné úrady, či už ide o správne, e, občiansko-právne alebo orgány, ktoré zabezpečujú plnenie trestného práva na základe rozhodnutia súdneho dvoru, musia tak robiť na základe vzájomnej dôvery. Pokiaľ justičné orgány jedného členského štátu vydajú ochranný príkaz, tom ja ako justičný orgán iného členského štátu musím dôverovať e, justičnému orgánu e, druhého členského štátu a musím zabezpečiť rovnakú ochranu. A preto vo svojom písomnom stanovisku potvrdzujeme, že vhodným pravdým na základom na prietie členo, je článok 82 odsek 1 pod odsek D plus článok 3 zmluvy o Európskej únie. A záverom by som chcel poukázať na to, že to sú dva rôzne právne základy a dve rôzne zmluvy. Článok 82 pochádza e, zo zmluvy o fungovaní Európskej únie, zatiaľ čo článok 3 je zo zmluvy, ktorým sa ustanovuje Európska únie. V súčasnosti po nadobudnutí e, účinnosti Lisabonskej zmluvy e, predstavujú e, jednotný základ Európskej únie a preto tá skutočnosť, že máme právny základ ktorý sa rozdeluje medzi dvomi zmluvami, v žiadnom prípade nie právnou prekážkou, ktorá by branila prijatie smernice a tým ukončím svoje vystúpenie. Samozrejme som pripravený zodpovedať prípadné otázky. Ďakujem za pozornosť. Perillo. Ďakujem, pán Perillo. Well, thank you for that and uh, I think after... Nož, ďakujem pekne. Myslím si, že potom, ako sme si vypočuli rozsiahle a veľmi presvedčivé mm, vysvetlenie právneho stanoviska, je najvyšší čas, aby sme si vypočuli spolu spravodajcov z výboru LIBE a FAM. Takže najprv odovzdávam slovo spravodajkyne eh, z výboru LIBE, pani Remiro López. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkým záujmom som si vypočula právnu správu parlamentu pretože táto iniciatíva sa potýka e, s mnohými prekážkami. Teda museli sme prekonať veľa prekážok na to, aby sme tu došli dnes, aby sme si mohli vypočuť túto správu a ja sa musím poďakovať generálnemu sekretariátu e, a všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali na tejto iniciatíve vrátane našich asistentov e, dva výbory sú zapojené e, do vypracovania tohto dokumentu. Je pravda, ako bolo povedané, e, už v tejto správe je tu nová filozofia zameraná na predchádzanie trestných činov a zámerom je ochrana obetí. Ide tu o mm, predbežné preventívne opatrenie pri vykonávaní trestov a preto by sa dalo povedať, že e, z môjho pohľadu e, v prvom čítaní možno postoj bol trošku trošku taký zbrkli, e, čo sa týka rámcového e, respektíve e, v roku 2001 bolo prijaté rámcové rozhodnutie, v roku 2009 bola ďalšia iniciatíva týkajúca sa ochrany obetí, ale nehovorilo sa o predchádzaní trestných činov. A okrem toho by som chcela aj zdôrazniť e, nielen ten tretí článok zmluvy o EÚ, ako veľmi správne poukázal na to e, právny servis, ale je to aj charta základných práv, ktorá sprevádza Lisabonskú zmluvu e, a v prvej hlave sa hovorí, že týranie, mučenie alebo zlé zaobchádzanie v mnohých krajinách môže pochádzať z veľmi blízky, od veľmi blízkych osôb e, v rodinnom prostredí. Hovorí sa o ochrane e, ľudskej integrity. E, neexistuje násilie, ktoré, súkromné násilie, exist, všetko je verejné. A Teraz v Európskom parlamente sme e, alebo sme ochotní pretaviť túto iniciatívu do skutočnosti. Nie je to len iniciatíva dvoch členských štátov, nie je to iniciatíva len španielského predsedníctva, ale tisícov žien a obetí, e, ktoré o to žiadajú e, čísla, ktoré uvádza mimovládna organizácia WAVE asi 2500 zavraždených žien v Európe. Toto číslo nie je vyvrátené a naozaj je to veľmi hrozné v Španielsku. E, e, asi 118 tisíc e, platných ochranných príkazov platí teraz Španielsku. Ak by sme to mohli vyvodiť na Európu, mohli Ehm, by sme mať naozaj veľmi vysoké e, čísla takýchto, alebo počty takýchto príkazov. Ale momentálne tieto údaje ešte nie sú k dispozícii. Argumenty, ktoré sú proti tomuto, a ktoré vedú k sekundárnej viktimizácii e, o tom, že sa tu vytvárajú falošné ehm, nádeje, vychádzajú iba z predsudkov a pravdepodobne aj z nevedomosti, z nepochopenia zmyslu tohto dokumentu. Ten argument, že to nebude efektívne, to je, máme my v rukách. E, my môžeme pomôcť odstrániť prekážky a ťažkosti. Táto iniciatíva nechce e, e, zautočiť na rôzne právne systémy, ale chce napomôcť vytvoriť právne nástroje na ochranu obeti. Ak by to bolo efektívne už iba pre jednu, minimálne aspoň pre jednu obeť, tak by to bolo efektívne. Akákoľvek iniciatíva, ktorá zlepší súčasnú situáciu, musí samozrejme brať do úvahy komplexnosť našich právnych systémov, e, rozdielnosť našich právnych tradícií, ale nemôžeme e, toto vylúčiť a povedať, že to nebude efektívne. Musíme e, dosiahnuť prostriedky na to, aby to bolo efektívne a preto by sme chceli aj vyzvať komisiu, aby v budúcnosti zvážila svoju pozíciu, ktorú má teraz, tak aby sme v budúcnosti eh, mohli byť svetkami väčšej aproximácie. Eh, snažíme sa eh, znovu obnoviť isté body, ktoré boli vynechané a tiež špecifikovať, a zlepšiť situáciu obatí, ale tiež nás nášho pohľadu je dôležité nastojiť na predchádzaní, na poznaní údajov a preto e, sa uberáme tiež týmto smerom. Ale tento text sa e, je ešte len na začiatku e, svojej cesty a s príspevkami všetkých zainteresovaných z oboch výborov určite splní svoj predpokladaný zámer. Ďakujem. Ďakujem, pani Romero. A teraz e, doplníme predstavenie tohto návrhu e, pani Jiménez, zo strany pani Jiménez. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne právnemu servisu parlamentu za efektívnosť. E, nevedela som, že už dnes nám predstavíte svoje závery, ale ďakujem vám veľmi pekne, pretože ste, myslím, dobre osvetlili túto situáciu a tiež súhlasím s vami, keď hovoríte o ochrane, o ochrane obeti. E, čo je vlastne to najdôležitejšie? V prvom rade chcem sa poďakovať pani Romero, e, spravodajkyni e, tejto spoločnej iniciatívy, ako aj sekretariatu LIBE a FAM a všetkým poradcom, e, ktorí nám pomohli v práci na, tomto, e, na tejto ťažkej správe pretože dostali sme zo strany rady mnohé informácie, ktoré sme museli zapracovať vo veľmi rekordnom čase, tak aby sme ešte v júni stihli orientačné hlasovanie. E, tá situácia, ako viete, e, nezbudzovala mnohé nádeje. Viete, že komisia verejne aj e, neoficiálne na našich pracovných stretnutiach predstavila svoje obavy o oprávnenosti tejto iniciatívy a preto v útorok sa experti stretli a um, rokovali o, o tomto probléme. Tu vyvstal aj problém o rozdielnosti právnych systémov, pretože e, samozrejme tie právne e, systémy, čo sa týka e, trestných, občianských a správnych vecí sú iné. Predpokladám, že potom rada aj komisia nám poskytne k tomuto viac informácií. Je dôležité, že komisia aj rada sa snažia, alebo aby sa teda snažili hľadať riešenia problémov v tejto oblasti, ktorá sa týka ochrany obetí. A teraz parlament má možnosť zlepšiť túto iniciatívu, ale na to potrebujeme e, vedieť, aká je skutočná situácia, čo sa týka krajín, ktoré to podporujú, e, ten právny základ a Eh, jeho uplatňovanie. Ja dúfam, že Rada aj komisia nás budú informovať čo najskôr o týchto záležitostiach, aby sme mohli e, pracovať na, tomto, na tejto správe. Eh, my sme ako základ, za základ zobrali prvý e, text e, rady, e, Eh, a ten definitívny bude hotový až 4. júna a potom eh, k tomu pridáme viac pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ako povedala pani Romero, a ja to môžem zopakovať, eh, hoci toto nebola prechádzka ružovou záhradou, ja verím tejto iniciatíve, pretože ochrana obetí, ktorá je veľmi dôležitá pre tento parlament, je v vždy v našom prvom záujme a ja to vždy budem podporovať, som si vedomá, že tento európsky ochranný príkaz e, bude pomáhať najmä obetiam rodového e, násilia e, pri ich cestovaní a presťahovaní sa v rámci Európskej únie. Ale myslím si, že by sme mali mať väčšie ambície, keď hovoríme o ochrane obeti. A mali by sme myslieť na všetky ženy, ktoré uh, trpia trestnými činmi, ako je uh, uh, mrzačenie pohlavných orgánov, obchodovanie uh, s ľuďmi, uh, uh, sexu, sexuálne násilie a tak ďalej. To je v pozmeňujúcom návrhom 6. Tiež ide tu o ochranu dôs- ľudskej dôstojnosti, pretože na nešťastie veľmi dobre poznám ten svet obetí a vždy to opakujem. Ja som veľa e, zažila s týmito ženami a môžem to zopakovať e, i bez ohľadu na ich e, pôvod alebo na ten trestný čin, čin je potrebné, aby ich dôstojnosť bola chránená. To je pozmeňovacom návrhu 2024. 24. Tiež uh, mám záujem na ochranu maloletých uh, a E, nemôžeme ich nechať bez ochrany. To je návrh 40. Dôležité je tiež konať nielen proti agresorovi alebo možnému agresorovi, ale aj proti skupinám, ktoré môžu predstavovať veľmi vážne nebezpečenstvo e, pre obete. To je návrh 47. Vždy musíme hľadiť na záujmy obete a vyhnúť sa e, neuznávaniu príkazov tiež e, musíme zredukovať dôvody neuznávania a zamietnutia príkazov. Tieto dôvody musia byť vždy jasné. Ja myslím vždy na obeď, e, ktorá potrebuje právne záruky a nemôže byť vystavená na milosť či nemilosť uh, e, sudcom v rôznych členských štátoch a preto v prípadoch neuznania by e, obeď mala byť informovaná. To je článok 9, ale myslím si, že tam je konflikt, e, pretože ide o uľahčenie života obete a keď tá obeť musí e, začať svoj nový život v novej krajine, potýka sa s mnohými ťažkosťami a to uznávanie by malo byť automatické E, naša dôvodová správa hovorí o tom, aby obeď nemusela znova začať všetku tú kalváriu, pretože e, e, v, aj v, v domovskom štáte tie uh, nahlásenia sú iba vo výške 8%. A predstavte si, aké by to bolo v inom š, štáte. Tiež je dôležité pozrieť sa na článok 2, na e, príkaz na mm, osobnú ochranu, na nepribližovanie sa a tak ďalej. Potrebujeme aj ekonomicky pomôcť obetiam, aby členské štáty mali ekonomické prostriedky na podporu asociácií, ktoré e, pomáhajú týmto obetiam, ktoré e, poskytujú im informácie, ako aj morálnu podporu. Samozrejme, musíme tu hovoriť o tejto morálnej podpore v rámci týchto združení a toto je pozmenujúci návrh 9. Myslím si, že moje pozmenujúce návrhy e, sa snažia o ochranu všetkých obetí. A hovorím naozaj všetkých obetí, pretože keď hovoríme o obetiach, hovoríme tu o, o správaní sa, ktoré možno nie sú trestnými, ktoré nie je trestným činom, ale treba o tom hovoriť. A preto ja hovorím napríklad o e, správaní sa, ktoré môže ohroziť život obeti. E, a to, o to ide v návrhu 24. V dôvodovej správe môžete vidieť príspevky, ktoré sme my ako spravodajkyne dodali k návrhu rady. Myslím si, že je tu zárodok veľmi dobrého nástroja, ktorý môže e, podniknúť veľmi dobrý krok v iniciatíve chránenia obeti, ale tiež chcem zdôrazniť, že musíme vyriešiť problémy, ktoré predstavuje uplatňovanie tohto príkazu a e, na ktoré boli poukázané, e, poukázané rôznymi organizáciami, ako napríklad britská organizácia e, boja za spravodlivosť, alebo European Women Lobby, ktorá poukázala znepokojenie na to, že by mohlo dôjsť k diskriminácii medzi obeťami z, obeťami z rôznych krajín. E, potrebujeme vyriešiť tieto problémy medzi jednotlivými inštitúciami a aj členskými štátmi, aby nakoniec tieto obete mali adekvátny e, právny rámec e, na svoju ochranu. A čo je najdôležitejšie, aby to bolo rýchle a efektívne, aby obete sa nedostali do rôznych právnych bojov, z dôvodov neefektívneho uplatňovania tohto príkazu treba nájsť riešenia, zodpovednou prácou. A dúfame, že v tomto budeme úspešní. Rada si vypočujem názory svojich kolegov, ktoré určite budú obohacujúce pri doplňovaní tohto dokumentu. Ja budem pracovať s plným nasadením na chránení um, obetí a tak, ako to odzrkadľuje štokholmský program, je to aj jedna z priorít Mm, tohto volebného obdobia a to je ochrana e, slobody a spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajkyni. Predtým, než odovzdám e, slovo e, členom výborov Libe a FAM, chcel by som navrhnúť, aby sme si vypočuli predsedníctvo a potom aj predsedu komisie predsedníctvo a komisiu. Poprosím vás o stručnosť, pretože teda je to spoločne, spoločné stretnutie a určite členovia výborov majú aj ďalšie povinnosti. Takže e, poprosím teda o stručné e, vyjadrenie predsedníctva a potom komisie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani predsednička e, výboru FAM. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za to, že ste mi dali možnosť byť prítomný na tomto stretnutí. Diskutujeme o tejto iniciatíve, ako už bolo veľmi dobre povedané. Je to iniciatíva 12 členských štátov. Nehovorili sme, že to je len iniciatíva Španielska. Je to iniciatíva 12 členských štátov a to je veľmi dôležité. A to práve kvôli tomu, že všetci autori v pozadí podporili rozhodným spôsobom túto iniciatívu a hovorím, že nedokázali sme nájsť lepších partnerov alebo lepších e, patrónov tejto iniciatívy, ako sa nám to posiaľ podarilo. No a práve preto e, trvám na tom, že máme e, veľmi dobrú a vynikajúcu podporu týchto 12 členských štátov. Do diskusí sa takisto zapojili aj ďalšie členské štáty, ktoré výrazným spôsobom podporovali tento návrh a už teraz nie sme 12, už nás je oveľa viac a je to naozaj vidieť aj na rade 4. júna na Rade ministrov spravodlivosti. E, táto debata bude pokračovať ďalej. Práve preto chcem poďakovať právnej službe Európskeho parlamentu za prácu, ktorú vykonali pri analýze tejto iniciatívy. Ako veľmi dobre povedali, je to novátorská iniciatíva. Je to čosi veľmi nové a a to čo, nové, to, čo je nové, vždy generuje akýsi strach, vytvára akési obavy alebo vytvára akýsi pocit neistoty. Ale právna služba Európskeho parlamentu podľa môjho názoru svojou správou dokázala rozpustiť všetky tieto obavy a dokázala vytvoriť pocit bezpečnosti a istoty. A dokázali to robiť v mimoriadne krátkom čase pretože samozrejme uvedomujeme sa, že to je veľmi zložitá, veľmi, dvo, veľmi citlivá téma a e, treba nájsť naozaj veľmi citlivo tú cestu, ktorou sa budeme oberať, uberať pri analýze tohoto dokumentu. A zdá sa, že tie prvé kroky, ktorými sa vybrali, sú vynikajúce. Sú naozaj vynikajúce a práve preto chceme poďakovať právnej službe Európskeho parlamentu za vynikajúcu prácu, ktorú zrealizovali pri analýze tohoto dokumentu. Samozrejme, zdieľame ich eh, argumenty ohľadom právneho základu tohoto návrhu. Mm, myslím si, že v tomto smere nie je žiadna diskrepancia medzi parlamentom a radou a zdieľame spoločne ten názor, ako už veľmi správne signalizovala aj právna služba parlamentu, je to pre všetkým ochrana. A čo sa týka samotnej správy, budem veľmi stručný. Vážne pán predseda, cieľom, cieľom tej správy, ktorá bola predložená dvoma spravodajkyňami, výborov LIBE a FAN, FAM. A predsedníctvo k tomu e, chce len dodať dve doplnenia v prvom rade chceme povedať, že to je e, vynikajúce a potom chceme povedať, že to je naozaj e, bez, že, to je, že to zatiaľ doposiaľ najlepšia alebo, alebo vynikajúca reakcia, ktorú sme ani nečakali. Treba povedať, že táto správa poukazuje na inovatívne prístupy, hovorí o štatistikách, ktoré sú kľúčovým prvkom a centrálnym prvkom. A treba povedať, že bohužiaľ Európska únia doposiaľ nezbiera tieto štatistiky, nemáme tieto štatistiky, nedokážeme porovnávať čísla o takýchto situáciách. O tom práve hovorí táto správa. Takisto hovorí aj o o prevencii, hovorí o informačných kampaniach. To je naozaj kľúčový prvok. Je to kľúčový prvok na to, aby sme dokázali dosiahnuť skutočnú ochranu na úrovni celej Európskej únie. A hovorí, a to je ten tretí prvok, ktorý by som chcel počerknúť, hovorí o tej e, ťažkosti, ktorým čelia e, jednotlivé obete. Pretože to, čo žiadajú obete, e, je predovšetkým to, aby sa rešpektovala ich dôstojnosť. Že hovoríme o dôstojnosti obetí. A v tomto smere sa počerkuje práve táto myšlienka dôstojnosti obetí. No a práve týmto chcem aj ukončiť svoje vystúpenie. Chcem predovšetkým poďakovať právnej službe za vynikajúcu prácu. Samozrejme, že chcem poďakovať aj za vynikajúcu prácu dvoch spravodajkyň, za to, čo sa im podarilo. Ďakujem aj ich asistentom a ich týmu. Bola to naozaj asi veľmi ťažká práca, bolo to veľmi ťažké pre nás všetkých, ale myslím si, že ten výsledok, ktorý, ktorý sa nachádza pred nami, je výsledkom, ktorý je vynikajúcim. A Práve preto španielské predsedníctvo bude naďalej pracovať s týmito vynikajúcimi výsledkami v tom čase, ktorý nám zostáva do konca nášho predsedníctva a myslím si, že rovnako na tom bude pokračovať aj belgické predsedníctvo, rovnakým spôsobom, ako sme my spolupracovali s Belgičanmi. Ďakujem veľmi pekne. Zástupcovi e, predsedníctva vypočujeme si názor komisie. Dáme slovo teraz e, pánovi Altanovi. E, Altan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, a ďakujem veľmi pekne aj za správu. Rovnako ďakujeme aj za stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu. Rozhodne budeme musieť tento dokument a túto analýzu zvážiť a očakávame písomné stanovisko. Už od začiatku komisia vždy zachovávala podporu tejto iniciatíve a e, táto, e, táto pozícia zostáva aj naďalej platná komisia eh, vytýčila vysokú prioritu ohľadom eh, ochrany obetí, ochrany práv obetí. To je vysoká eh, priorita pre pani Redingovú a v súčasnosti skúmame tieto témy a vykonávame dopadovú analýzu. Snažíme sa preskúmať, akým spôsobom dokážeme tieto práva a tieto potreby zachovať, zabezpečiť a zároveň, ako zároveň zachováme aj pozície jednotlivých členských štátov. Pevne veríme, že v tomto smere budeme môcť predložiť niečo v roku 2011. Mala by to byť širokosiahla aktivita a v rámci tejto analýzy rozhodne chceme spolupracovať medzi parlamentom a radou, tak aby sme dokázali nájsť riešenia pri akýchkoľvek problémoch a ťažkostiach. Už bolo spomenuté, že sú tu niektoré veľmi dôležité potreby, ako napríklad potreba získavať informácie. E, je to zároveň aj e, potreba jednotlivých obetí, tam, kde hovoríme o emocionálnu podporu. Všetky tieto témy budú zvážené a práve v tomto smere e, očakávam, že budeme môcť predložiť konkrétny návrh už v blízkej budúcnosti. Bolo spomenuté, že tu bolo aj stretnutie stretnutie expertov minulý týždeň. V tomto smere e, dokážeme poskytnúť e, výsledky z tohoto stretnutia a tí, ktorí by ste mali záujem o tieto výsledky, tak vám to bude k dispozícii, kedykoľvek to budete potrebovať. Chcem len počerknúť, že to je naozaj niečo, čo je pre komisiu e, vysokou prioritou. A naozaj už sa tešíme na to, že budeme môcť hľadať riešenia, ktoré sú adekvátne a budú adekvátne tomuto právnemu základu, ktorý je predložený. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Elton, a teraz si budeme môcť vyspočuť názory jednotlivých poslancov. Chcem vás poprosiť, aby ste sa obmedzili a aby ste svoje vystúpenia zredukovali na krátky čas, tak aby sme mohli dať slovo tak veľkému počtu, ako len možné poslancov z oboch výborov, pretože eh, naozaj viacerí z vás majú aj, aj ďalšie aktivity dnes do poludnia, tak aby sme eh, mohli sa sústrediť na jednotlivé vystúpenia. V prvom rade má slovo pán Kirkhope, nech sa páči. Ešte som mal Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. President, uh... Vážený pán predseda, myslím si, že táto správa je uh, veľmi dôležitým signálom. Signály sú veľmi dôležité v tomto parlamente, pretože poukazujú na oblasti, ktoré nás zaujímajú a uh, ktoré nás nepokojujú. A preto je vhodné, aby sme využili túto príležitosť, tento signál Teraz e, sa viedrím stručne ako právnik, ako osoba, ktorá má skúsenosti e, s rodinným právom a problematikou domáceho nasilia a chcem viedriť svoje znepokojenie e, aj v súvislosti s právnym základom, ako aj s možnými komplikáciami, ktoré môže spôsobiť Európsky ochranný príkaz. Myslím si, že sú tu veľké problémy a dilemy, ktoré vychádzajú z rôznych právnych systémov v jednotlivých členských štátoch samotná povaha násilia, ako sa to rieši v členských štátoch. Je to vzťah medzi občianskoprávnym a trestným mm, právom a tým, ako sa to uplatňuje. To môže tiež spôsobovať určité komplikácie a problémy. Treba si e, uvedomiť e, základný cieľ. E, nemusí tu byť odsudenie predtým, ako sa vyda takýto príkaz Myslím si, že bolo by zle, keby sme mali neisté, e, neistý vágný prístup, pretože všetci vieme a z právneho hľadiska je známe, že všetko nejednoznačné e, e, nahráva tým, ktorí nemajú rovnaké záujmy, ktorým nezáleží na rovnakom záujme. Nepáči sa mi odkaz na možné obete trestnej činnosti. Potrebovali by sme definíciu. Potrebujeme definíciu všetkých možných obetí a s tým, aby sme uplatnili e, nulovú toleranciu. Mali by sme mať e, nulovú toleranciu, pokiaľ ide o e, násilie pachané na ženách, ale prístup, ktorý dáva všetko dohromady, všetky možné teoretické trestné činy spolu a potom objektívny prístup na základe takéhoto príkazu. Podľa mňa to nie je reálne. A e, záverom by som chcel uviesť, že máme určité dohody v niektorých oblastiach. Napríklad pozmenie sa na vrch 10. E, podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme mali e, umožniť svojim právnym systémom, právnym systémom členského štátu, aby sa adaptovali na to, čo uvádza ochranný príkaz. Je veľmi dôležité, aby sme e, e, nerozpilovali e, konkrétne hranice. Pozmením som návrhu 66 hovorí sa, že uvalenia ochranného opatrenia za predpokladu, že je to na základe súdneho rozhodnutia. Problém spočíva v tom, že Európska únie nemôže zasahovať do ochranných alebo neochranných opatrení a musíme mať jasné, o čom tu hovoríme. Taktiež je veľmi dôležité, aby sme mali nejaké súdne rozhodnutie, či už v trestnej veci, v prípade odsúdenia, alebo o právne rozhodnutie, e, ak je to vhodné. A e, toto e, rozhodnutie týmto smerom sa vôbec neuberá a preto je chybné, takže je to dobrý signál, pán predseda, ale z hľadiska právneho základu sa nedomnívam, že je dostatočný a nemyslím si, že ak použijeme príliš e, široké e, ustanovenia, to bude v záujme žien, prípadne iných e, občanov, ktorých chceme chrániť. A úprimne povedané si myslím, že mali by sme zabezpečiť, aby všetko, čo robí tento parlament, sa dalo prakticky a zákonne realizovať, aby sme chránili potenciálne obete trestnej činnosti. Ďakujem. Pani Natali Grisbeck. Ďakujem pekne. A ja sa pokúsim byť veľmi stručná. Ďakujem za slovo. Samozrejme, aj ja by som chcela poďakovať eh, pani eh, eh, poďakovať spravodajkyňam a všetkým spolupracovníkom za dosiahnutý pokrok v tejto veľmi komplikovanej agende, ako o tom hovorili viacerí rečníci. Nadobudla som dojem, že ide o dôležitú súčasť budovania Európskej únie. A to formou e, e, e, vylepšenia a prijatia tohto textu, predtým ako bude schválený členskými štátmi. Určite je to krok dopredu. S tým budeme všetci súhlasiť a to tu už aj odznela. Ale rada by som vypočula e, jednotlivé zainteresované strany a chcela by som poďakovať právnemu odboru parlamentu za to, že e, veľmi e, dobre vysvetlila nám dokument, ktorý dostaneme od nich o niekoľko dní. Bola som na to zvedavá, pretože problém právneho základu je veľmi zložitý. S tým všetci súhlasíme a ako všetci vieme, právo nie je presná náuka, je však e, veľmi náročná a vyžaduje veľmi dôkladné posúdenie a výklad. Takže sú tu dva nové prvky. Jeden e, bol predtým nazvaný e, mimoriadným, teda máme dva výbory, ktorý, ktoré spolupracujú na tejto záležitosti. Je tu aj ďalší nový prvok, ktorý sa týka podstaty je to otázka výkladu bezpečnosti a ochrany obetí, prípadne potenciálnych obetí. Je to naozaj revolučný pojem a predstava o rozšírení e, tejto ochrany, e, o čom hovoril právny odbor parlamentu, e, teda predstava o rozšírení rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia, je v súlade s významom článku 3 zmluvy je to e, samotná podstata Európskej únie. Ide o slobodu e, pohybu na základe bezpečnosti a spravodlivosti. A ide tu o ambíciu, ktorá zrejme zachádza trochu ďalej z hľadiska zaistenia ochrany. Ide jednoducho o ochranu obete a samotná predstava e, o rozšírení tejto ochrany predstavujú obrovskú ambíciu. A teda záverom len niekoľko slov. Čiže e, všetci chceme e, k tomu prispieť, e, chceme zdokonaliť tento materiál a samotná realizácia v teréne nebude až taká jednoduchá. Bude to komplikovaná záležitosť, nebude to jednoduché Čiže opakujem, ide o významný krok smerom k praktickému budovaniu Európskej únie, ide to nad rámec spôsobnosti našich dvoch výborov, ale e, e, ide o praktické vyjadrenie Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Určite budeme ešte mať čas na to, aby sme urobili potrebné zmeny a úpravy, ktoré by e, e, vylepšili tento dokument maximálne možným spôsobom s tým, aby sme zabezpečili práva obete. Ale dnes by som sa chcela poďakovať obidvom e, spravodajkyňam. A plne súhlasím s ich názormi. Aj s tými poznámkami, ktoré odzneli v rámci rozpravy. Čiže nebudem sa zapodovať pod státu, nechcem sa jednoducho opakovať. Opakovať to, čo už e, tu odznelo. A to veľmi konkrétne, ale myslím si, že dnes by sme mali zdôrazňovať e, stanovisko, e, ktoré nám láskavo predložil právne odboru a mali by sme podotknúť tú skutočnosť, že rozsah posobnosti je doslova revolučný Myslím si, že toto stanovisko je veľmi dôležité, pretože právny odbor považuje e, ochranný príkaz nie len za preventívne alebo ochranné opatrenie, nejaké doplňujúce opatrenie, ktoré by sa mohlo uh, uznávať v jednom členskom štáte, nie však v e, druhom, prípadne e, uzna, mohlo by byť uznávané iným spôsobom. E, právny odbor chce podotknúť, že príkaz predstavuje právo na ochranu a teda neudeliteľnú súčasť práv občanov, jednotlivcov obetí a preto samotná koncepcia ochranného príkazu posilňuje práva obetí a jednotlivcov. Chcela by som tiež zdôrazniť, že nemôžeme sa uspokojiť iba uznávaním e, e, rozhodnutí iných právnych systémov. Chceli by sme zdôrazniť, že východiskom je e, členok, 3 zmluvy to je základný referenčný bod a to posilňuje aj zámery Lisabonskej zmluvy a síce vytvorenie skutočného priestory slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. E, s tým e, súhlasíme e, všetci, že ide o nový prvok Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne, Renata Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať obidvom spravodajkeniam aj právnemu odboru parlamentu a pánovi Perierovi, ktorý veľmi jasne toto všetko vysvetlil. Existujú určité mm, rozdiely medzi dvoma víziemi, víziemi komisie a rady, ako aj víziou právneho odboru parlamentu, a ktorú považujem za najpokročilejšiu ale toto e, všetko zvyšuje hodnotu Európskeho ochranného príkazu z hľadiska obetí. Niekoľko e, otázok právnej povahy. Naozaj si myslím, že právny základ je naozaj veľmi dôležitý. Spomínate článok 3 zmluvy e, o Európskej únii, najmä predchádzanie zločinu a boj proti mm, trestnej činnosti. Tento rozmer. Zároveň hovoríte, že nejde o predchádzanie e, e, trestného činu a o ochranu jednotlivca. Čiže o, o ktorej časti článku 3 e, konkrétne hovoríte? Znamená to, že právna povaha ochranného príkazu v tej krajine, kde sa vydáva, znamená, že mô, tento príkaz môže byť vykonaný v inom štáte. E, chápem, že to by bolo logické, keby sa mohol vykonať okamžite bez toho, aby sa opakovali všetky potrebné postupy, pretože to by bolo príliš e, zbytočné, pretože obeď je stále obeťou, bude stále e, celý život obeťou a toto je veľmi dôležité pochopiť otázke vymedzenia pojmu e, obeď, prípadne potenciálna obeď, podľa mňa to by nemal byť problém. Ak e, som e, e, e ak, mi, ak mi hrozí e, e, e, vražda, potom som obeď, nemal by som čakať 6 mesiacov predtým, ako požiadam e, o ochranu. Pán Romeda. Ďakujem pekne veľmi stručne. V prvom rade je treba zdôrazniť e, vhodnosť e, súdneho rozsudku, alebo teda, pardon, právneho posudku, pretože nám otvára e, mnohé možnosti. Európska únia sa vytvára len na tom, čo je možné a čo je potrebné. Myslím, že tu čelíme istej veľkej potrebe a myslím, že s týmto môžeme súhlasiť Tiež je dôležité pripomenúť, čo určite už všetci vedia, a to, je, e, to sú ťažkosti mm, a komplexnosť jednotlivých právnych systémov a uplatňovanie takejto normy, ktorú pripravujeme, ale preto vítam správu oboch spravodajkyň, pretože si myslím, že jednoznačne E, prinášajú spôsob, akým môžeme dosiahnuť flexibilitu a nájsť riešenie e, týchto prekážok. Myslím si, že to robia spôsobom, e, ktorý minimálne ako na, nás ako zákonodarcov núti prevziať tiež na seba zodpovednosť, objasniť veci ešte predtým, než sa udejú. A aby to teda nemusela robiť tá obeď, ktorá samozrejme na to nemá e, prostriedky a schopnosti. Myslím si, že aj právny posudok, aj tá správa ukazuje, že sme sa vybrali správnou cestou. Samozrejme, ešte sú tu isté prekážky, ale ja e, som veľmi rád, že je tu e, presvedčenie a vôľa rady, ako aj 12 krajín na čele so Španielskom, napredovať v tejto téme. A tiež som veľmi rád, že existuje flexibilita, ktorou v poslednom čase eh, komisia, mm, ktorou sa zaoberá touto témou. Myslím si, že to treba eh, robiť eh, takýmto spôsobom a myslím si, že by bolo veľmi zlé, ak by sme sa dostali do nejakého medziinstitucionálneho sporu v tejto téme. Uh, ja viem, že určite ešte treba toho veľa urobiť, ale chcem jasne povedať v mene svojej skupiny, že chceme v tejto téme napredovať a snažiť sa o efektívne riešenia. E, ukončím to veľmi e, jednoduchým zhrnutím myslím si, že musíme byť presvedčení o tom, že máme právny základ na konanie. Povedal to e, sekretariat, právny sekretariat, a to je článok 3 zmluvy. E, hovorí sa tu o povinnosti e, zaručiť e, slobodu a e, bezpečnosť. A myslím si, že tento článok by nás mal motivovať nie tie ďalšie otázky, ktoré sú dosť e, komplexné, ale nie sú tie podstatné v tejto chvíli. Teraz pani Cornelia Ernst. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela poďakovať právnemu odboru ktorý e, veľmi e, včasne sa viedril ohľadom e, právnych východisk. Veľmi ma upokojila, že existuje právny základ, ktorý je postačujúci. Pokiaľ ide o článok 3, považujem za veľmi dôležité to, že hovorí o priestore slobody, a jasne uvádza, keď, že keď ohrozené osoby sa nachádzajú E, v inom členskom štáte, inom, ktorý e, vydal príslušný ochranný príkaz, nemôžu požívať slobodu, potom nemôžeme hovoriť o priestore slobody. E, musíme chrániť naše prioríny, priority a síce ohrozené osoby. A preto som veľmi vďačná obidvom spravodajkyňam, ktorí spolu s tými spravodajcami e, e, vyriešili e, problémy s veľkým nasadením. Veľmi pekne im ďakujem, že ste pritom vytrvali pri tejto problematike. Čo považujem za osobitne dôležité? Samozrejme, pohybujeme sa vo veľmi zložitom priestore. Na jednej strane máme rôzne právne úpravy jednotlivých členských štátov a musíme zabezpečiť aby sa to mm, e, vykonovalo na rovnakej úrovni, je takýto príkaz. A preto musíme veľmi presne sformulovať, o ktoré e, osoby tu ide, kto konkrétne e, sú ohrozené osoby. Musíme veľmi precízne uviesť, akým spôsobom takéto príkazy sa môžu vykonávať musíme spomenúť, o aké trestné činy alebo ohrozenie ide napríklad či ide o aj psychické ohrozenie alebo um, sledovanie osôb, tzv. stalking. Myslím si, že e, to by e, e, sa malo vzťahovať aj na migrantov, na a, e, a, e, osoby, ktoré e, e sú súčasťou systému ochrany svetkov. Takže mali by sme aj toto všetko presnejšie nastaviť Myslím si, že treba e, zabezpečiť ochranu, či už ide o e, e, trestnoprávnu alebo občanskoprávnu alebo správnu problematiku. Myslím si, že vo vzťahu k hrozným osobom je to tak a preto považujem za veľmi dôležité, aby sme mali spoločné riešenie. Nie som za to, aby sme používali jednotlivé e, smernice, ktoré e, e, upravujú trestnoprávne alebo občanskoprávne záležitosti. To by bolo príliš veľmi komplikované. Musíme predovšetkým zabezpečiť práva hrozných osôb. A chcel by som ešte spomenúť jednu vec, ktorú považujem za dôležitú. Okrem pozmenujúcich návrhov, ktoré budeme aj my tiež predkladať, chceli by sme, aby, aby Ehm, ohrozené osoby boli informované o všetkých opatreniach, ktoré sa môžu uplatniť e, vo vykonovacom členskom štáte vo vzťahu k e, ochrannému príkazu, ale je dôležité, aby hrozné osoby boli o tom náležitým spôsobom informované a že to sa usilujú spravodajky niektoré sa usilujú príslušné pozmeňujúce návrhy ochranný príkaz nestačil by v prípade, že sa páchal trestný čin. Potom to by nebol eh, eh, ochranný príkaz eh, v, spra- v pravom zmysle tohto slova. Mali by sme rozšíriť rozsah pôsobnosti a príslušným spôsobom to sformulovať. Takže myslím si, že rada by mala v tomto zmysle mm, vylepšiť tento návrh a mali by sme nájsť spoločné riešenie. Ďakujem, pán Bronx. Ďakujem, pán predseda. Je zistené, že európsky ochranný príkaz, e, európsky príkaz, možno povedať, je e, vnútroštátny príkaz a ďalej Ehm, e, e, súd e, v druhej krajine nemá právo poskytovať európsky, rozhodovať o tom, že treba alebo netreba podať európsky ochranný príkaz potom, ako bol pridaný príslušný príkaz v členskom štáte. Ale je tu komplikácie, ak ide o definíciu takéhoto príkazu, najmä keď v prvom a druhom štáte nie sú rovnaké právne systémy. Ďalšia vec, osoba, ktorá e, údajne e, predstavuje hrozbu alebo je páchateľom, bude informovaný o takéto žiadosti. Je to e, dôležité z hľadiska spravodlivosti. Postup ex parte neuspokojivý, ale potenciálne páchateľ alebo hrozeca osoba sa tým dozvie o tom, kde sa nachádza potenciálna obyť. Takto vyplúva z pozmeňujúceho návrhu 13 Samozrejme, nie je možné poskytovať i iné informácie o pobyte e, obete e, okrem e, príslušnej krajiny, ale to znamená, že páchateľ alebo potenciálne hroziaca osoba potom by sa mohla vyhovorať tým, že náhodne sa ocitla v tom istom štáte najmä pokiaľ e, e, páchateľ a obeď e, pôvodne pochádzajú z toho istého mesta. Podľa mňa by bolo lepšie namiesto nového európskeho ochranného príkazu, aby sa uplatnil postup, pri ktorom ten, kto porušil pôvodný príkaz, musel sa vrátiť do pôvodného štátu a potom e, krajiny, ktorá vydala pôvodný príkaz, bude rozhodovať e, o následných opatreniach. To je veľmi e, reálny problém, chápem to, ale zdá sa, že je tu určitý trend využívať skutočné problémy ako výhovorku na rozšírenie justičných kompetencií po celej Európe. Ďakujem pekne pani Monika Makovej. Ďakujem som e, tieňovou spravodajkyňou z výboru LIBE. Chcela by som spomenúť stručne tri veci. V prvom rade ide o pozmeňujúci návrh 15, ktorý zabezpečuje, že pri uplatnení teda smernice členské štáty by mali zvážiť postupy, ktoré umožňujú chránené osoby a osoby, ktoré spôsobujú nebezpečenstvo, aby boli e, e, vypočuté. To znamená, nový postup v vykonovacom štáte, podľa mňa je to v rozpore s rozsahom posobnosti a s cieľom tejto smernice. A síce e, urychleným zabezpečením ochrany obetí. A nie je to ani logické, pretože chránená osoba je osoba, ktorá už požiadala o ochranu a nie je potrebné zase e, vypočúvať e, chránenú osobu. Po zmenencom návrhu 13 sa spomína povinnosť informovať e, jednu a druhú stranu o týchto opatreniach. Takže navrhujem, aby sme sa pozornejšie venovali týmto postupom. Zvážili tieto postupy. Druhá, pozna- druhá poznámka sa týka pozmeňujúceho návrhu 10. Je Ide tu o možnosť pre vykonávajúci e, členský štát prijať opatrenia, a teraz citujem, ktoré z koncepčného a legálneho hľadiska sú nezávisle od pôvodného ochranného patra e, v e, dožadujúcom členskom štáte. To je nebezpečné, pretože e, e spôsobuje e, subjektívne rozhodnutia prispieva subjektívnym, e, e, umožňuje subjektívne e, opatrenia. A to je vec, ktorú by sme mali veľmi dôkladne posúdiť. A tretia vec, spomeniem to, pretože vypočuli sme dva rôzne názory ohľadom pojmu potenciálne obete. Obete to je jasné každému, čiže je tu príkaz vyslovený voči niekomu a v tomto prípade je tu Eh, obeď. Z právneho hľadiska ide o obeď, ale pojem eh, možná alebo potenciálna obeď, eh, tieto pojmy nemajú právne záväzné opodstatnenie. Totiž potom, ako nejaká osoba má príkaz, na zabezpečenie ochrany už je obeťou, pretože v opačnom prípade všetky osoby by mohli byť potenciálnymi obetiami, pretože nikdy nie je možné vylúčiť takýto útok. Takže ešte raz vyzývam na to, aby sme veľmi pozorne e, posúdili e, definície. Ďakujem pekne, pani Silvia Kosta. Mm, Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový právodajca môjho výboru by som sa chcela poďakovať eh, spravodajkyniam a celkovo za spoluprácu medzi výbormi. Myslím si, že je to veľmi dobrý signál a tiež ďakujem za veľmi osvetľujúci eh, náhľad eh, na právnu stránku teda zo strany právneho servisu Samozrejme, existujú tu rôzne výklady e, návrhov. a pre všetkým, čo sa týka e, pozmeňujúcich návrhov, nielen e, pokiaľ ide o právny základ, ale aj o prípadné rozšírenie pôsobnosti, nielen ten pododsek D odseku 1, ale aj 2 a potom použitie článku 3 zmluvy o EÚ. Myslím si, <clears throat> že tu sa potom vrátime k otázke reciprocity medzi členskými štátmi a tiež e, sa tu zdôrazňuje e, právo ľudí e, v EÚ chrániť, byť chránili pred možnými útokmi alebo možnými trestnými čin, činmi. A toto je vlastne silnejšie vyjadrenie, než to bolo predtým. Ja som len tieňová spravodajkynia, ale chcela som povedať, že nielen ženy sú obeťami eh, a, nepotrebu- a potrebujú takúto ochranu. Áno, eh, je to častejšie u žien, ale dochádza eh, k takýmto problémom aj pri maloletých a ja som presvedčená, že maloletí by mali mať k dispozícii špecifickú ochranu. E, potom je tu samozrejme otázka domáceho násilia a potom sú tu aj ďalšie potenciálne obete, samozrejme, ako už bolo spomenuté, ako napríklad svetkovia a ďalší, ktorí sú vystavení e, osobitnému riziku. Myslím si, že musíme sa pozrieť na ten typ osoby, ktorý chceme chrániť a nezameriavať sa príliš veľmi na tie individuálne skupiny. Chcem sa poďakovať znova spravodajkyniam za zohľadnenie množ- mnohých našich pripomienok, predovšetkým pokiaľ ide o efektívnu o dostupnosť m, mm, pre pre obete a informácie pre obete o, o existencii e, tohto príkazu e, existuje e, číslo bezplatná linka, respektíve, teda bolo by dobre, keby existovala takáto bezplatná linka, ak sa vydá ochranný príkaz nejakým členským štátom, obeď ako aj páchateľ alebo potenciálny páchateľ by mali byť informovaní o tom, že obeti môže byť dostupná takáto ochrana, ak sa presťahuje do, tre- do nejakého členského štátu. E, dôležitá je dostupnosť k tomuto nástroju, respektíve informovanosť a povinnosť e, informovať obete, ako aj páchateľov. V Taliansku sme zaviedli novú formu ochrany e, pred e, tzv. prenasledovaním alebo stalking. A už len to, že teda existuje, e, existujú informácie pre páchateľov, že sa voči nim môže začať súdne konanie. To je veľký krok pred a myslím si, že je veľmi dôležité, aby Rada parlament aj komisia napredovali takýmto smerom. Rovnako dôležité sú, je výmena recipro, recipročná výmena informácií. Bolo nám povedané, že máme časový skos, takže by som vás chcel teraz poprosiť o veľkú stručnosť, pretože máme potom ďalšie spoločné stretnutie a preto teda poprosím vás, aby ste sa vyjadrili veľmi stručne. Áno, veľmi rýchlo. Je to vynikajúca myšlienka, na ktorej všetci môžeme e, pracovať, ktorú môžeme podporiť. Ale je tu veľa problémových oblastí ja by som bola rada, keby táto myšlienka sa rozšírila aj napríklad na ochranu pred násilím, ochranu mužov, zneužívanie detí, obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej. <clears throat> Eh, musí tu existovať veľmi silná legislatíva. Myslím si, že to, čo som si dnes vypočula, ma podporuje v názore, že zatiaľ právny základ ešte nie je dostatočne silný moja kolegyňa povedala, že ten právny základ by sa nemal teda týkať iba toho právneho základu, malo by, malo by ísť pre všetkým o obete. A obete to sú ľudia, ktorí um, majú vysoký stupeň neistoty, ktorí nedôverujú žiadnemu systému a preto my musíme nájsť nejaké riešenie, ako im pomôcť. Po druhé, vytvorenie legislatívy, ktorá nebude fungovať vo všetkých eh, krajinách, bude znamenať vytváranie falošných nádejí pre obete a to môže viesť ešte k nebezpečnejším situáciám, keď si obete budú myslieť, že idú na nejaké bezpečné miesto, ale v skutočnosti nebudú chránené. Takže stručne môžem povedať, je to veľmi dobrá myšlienka, ale potrebujeme eh, do toho venovať ešte viac času a eh, viac úsilia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky tie e, poznámky a vystúpenia, ktoré zasneli. Ďakujem pekne aj konkrétne za e, analýzu právnej služby. Dáme ešte na záver slovo pánovi Ečovi Perilovi, aby mohol reagovať na niektoré z tých konkrétnych otázok, ktoré boli spomenuté. Prosím, ak by ste mohli vystúpiť stručne, tak by sme to ocenili. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Veľmi stručne prvom rade chcem všetkým poďakovať za vaše láskavé vyjadrenia na margo toho, čo v tomto smere spravila právna služba. Možno budem potrebovať aj ja ochranný príkaz, aby som sa vôbec dostal z tejto miestnosti, ale som ochotný toto riziko podstúpiť. V prvom rade, prvá otázka, ktorá otvorila isté pochybnosti, bola otázka pána Kirkhopa ohľadom právneho základu a ohľadom skutočnosti, že to je skutočne pomerne komplikovaná smernica. A premyšľal nad tým, aký je ten koncept potenciálnej obete v tomto kontexte. Nejakým spôsobom problémy nevyriešime, ak budeme pridávať ďalšie komplikácie a e, ďalšie nejasnosti už tomuto pomerne nejasnému problému, ale ak niečo ďalšie ešte vyvstane, tak som si istý, že dokážeme sa vysporiadať aj s ďalšími nejasnostiami a predpokladám, že aj ďalšie pozmeňujúce návrhy budú prichádzať, ako hovorili aj spravodajkyne. Čo sa týka toho konceptu a potenciálneho, potenciálnej obete, tak len dodávam, že tento súdny príkaz alebo ochranný príkaz vychádza z národných mechanizmov. Každý národný orgán bude posudzovať e, potrebu vydania takéhoto ochranného príkazu. Ako náhle dôjde k vydaniu národného ochranného príkazu, až potom môžete k tomu v podstate dodať európsky ochranný príkaz nad jeho rámec. Takýmto spôsobom v podstate rozšírite eh, tú oblasť pôsobnosti Národného ochranného príkazu. No a v tomto bode chcem poďakovať pani Grisbeck eh, za to, že to ocenila ako vynikajúcu myšlienku. Musím povedať, že nie je to moja myšlienka. Je to tá smernica sama o sebe, ktorá eh, predvída, že ochranný príkaz bude chrániť práva chránenej osoby to, čo ja robím, je len to, že zdôrazňujem túto myšlienku a síce, že v tomto smere chránime jednotlivca. Pani web k článku 3. Tu ste sa pýtali, či by sme mali e, sa obrať tou preventívnou cestou alebo ochrannou cestou. Pri takýchto otázkach, pri otázkach e, tohoto charakteru v prípade práva, E, treba si uvedomiť, že obe tieto veci sú dvoma stranami jednej mince, čiže aj prevencia, aj ochrana sú súčasťou toho istého procesu, pretože vždy tu existuje možnosť spáchania trestného činu. No a práve v tomto kontexte je prioritou chrániť. E, čiže dovolte mi dať vám ešte príklad. Článok 84 zmluvy ustanovuje, že parlament a rada v rámci procesu spolurozhodovania môžu vytýčiť také opatrenia, ktoré budú povzbudzovať členské štáty v oblasti predchádzania trestných činov. A ak predchádzanie trestných činov eh, možno považovať aj za záležitosť, ktorá má cezhraničný dosah, rovnako ako napríklad boj proti organizovanému zločinu, čiže mafii alebo e, podobné typy aktivít. E, závisí od samotného charakteru trestnej činnosti, ktoré e, už zo svojej samotnej definície sú častokrát cezhraničné. No a práve v tomto smere hovoríme o priestupky alebo trestné činy, ktoré sú vnútroštátneho charakteru. Oni nepresahujú hranice daného členského štátu je to len tá konkrétna osoba, ktorá sa pohybuje v danom priestore. A teda, ak e, trestný čin nie je spáchaný v Taliansku, ako náhle sa osoba presunie do iného členského štátu, kde to riziko naďalej bude pretrvávať, tak v podstate až v tomto momente vzniká dôvod, dôvod, aspoň teda to je náš názor a to je náš, náš názor pre právny základ tohoto európskeho právneho príkazu. A síce, že keď sa daná osoba presunie do iného členského štátu, tak ide o rovnakú ochranu jej slobôd a síce uh, hovoríme tu o tom, že daná osoba má právo na slobodný a bezpečný pohyb v rámci celého európskeho priestoru. A tento ochranný príkaz jej toto právo zabezpečuje a chráni. A teda spadá to do tretieho piliera a malo by to byť spoločné pre celé spoločenstvo. No a na záver mi dovolte ešte povedať v stručnej reakcii, odpovedať na to, čo povedala pani Kosta pretože tu hovoríme v podstate o posúdení efektívnosti samotného európskeho ochranného príkazu. A tu sme hovorili, že e, mali by sme chrániť nielen ženy, ale aj mladistvých a mali by sme chrániť aj svetkov. Našťastie, našťastie e, tento ochranný príkaz nemá dopad na svetkov. E, hovorí sa to veľmi jednoznačne v smernici a dôvod je jednoduchý. Svedok je niekto, kto musí byť chránený kvôli niečomu, čo uspravil, čiže svedčili napríklad. Ochranný príkaz sa neudeluje na základe toho, ako sa správa e, páchateľ alebo potenciálny páchateľ. Ale e, vydáva sa na základe toho, že obeť osoba môže byť cieľom agresie alebo agresora. A to práve kvôli tomu, že je vystavená riziku útoku. Nie je to kvôli tomu, že um, že vlastne bol prijatý nejaký konkrétny súdny krok, alebo že došlo k nejakému súdnemu rozhodnutiu alebo súdnemu konaniu, kde daná osoba vystúpila ako svedok. Ide len o situáciu, kde si žena alebo iná osoba vyžaduje ochranu. A ešte by som to uzavrel na Margo otázky, ktorú otvorila tiež pani Weber. Uznávanie národných rozhodnutí sme už v podstate odtiaľ e, vyškrtli. Článok 9 smernice hovorí o uznávaní Európskeho súdneho príkazu. To je niečo celkom iné. Inými slovami, e, sudcovia v jednotlivých e, jednotlivých členských štátoch vlastne okrem členského štátu, ktorý vydáva tento ochranný príkaz, budú vždy vlastne posudzovať ten štatút e, v rámci európskeho kontextu a nie v rámci národnej legislatívy. Jediné, čo musí súdca spraviť, je, že musí zabezpečiť, že sú e, že tie podmienky, ktoré sú vytýčené v článku 9, sú naplnené. A to sú európske podmienky, nie sú to podmienky, ktoré by vytvárali jeho alebo jej členský štát. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán Perilo, chceme vám len pripomenúť, že termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov bol vytýčený na 9. júna do 12. hodiny na obed. Čiže 9. jún chceme poďakovať všetkým poslancom eh, za to, že prispeli k tejto eh, debate, za to, že zároveň nám umožnili dodržať eh, časový harmonogram. Môžeme prejsť na ďalší bod rokovania, je to bod 14. Spomínate si, že bod 13 sme zrušili, takže sa presúvame k schváleniu rozšírenej spolupráce ohľadom rozlukového a rozvodového práva. Je to tzv. tzv. Rome 3, čiže Rím, rímska trojka a v tomto smere budú pracovať, spolupracovať výbory Jury a Libe. Spomínate si, že v oktobri 2008 Európsky parlament po, na základe konzultačnej procedúry schválilo stanovisko, e, v ktorom bol návrh komisie schválený v pozmenenom znení, ale teraz je Európsky parlament konzultovaný k rozhodnutiu, ktoré autorizuje rozšírenú spoluprácu pre e, túto oblasť ohľadom nariadenia, ktoré implementuje danú iniciatívu. Hovoríme tu o rozšírenej spolupráci, ktorá je navrhovaná na základe špecifického ustanovenia v zmluve, pretože e, dokázali sme nájsť koncenzus respektíve, pardon, nedokázali sme nájsť koncenzus v rade pre dosiahnutie spoločnej dohody. E, dám, vypočujeme si to v vystúpení pani Kepfeld. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes nebudem sa zapodevať podstatou, pretože 10. júna na tomto výbere e, budeme tomu môcť venovať viac času. Chcela by som ešte raz vysvetliť samotný postup, aby kolegovia vedeli, o čo ide. Európska komisia v roku 2006 predložila návrh legislatívneho aktu, ktorý e, vychádzal z, e, z, z, z zmluvy z NIS a z Lisabonskej zmluvy a sa zapodieval e, rodinným e, právom a mm, tam e, bolo potrebné jednomyslné rozhodnutie pri uznávaní týchto záležitostí. A samozrejme sa nepodarilo dosiahnuť takúto jednomyselnú podporu a preto v júli roku 2008 rada oficiálne vyhlasila, že nedarí sa e, dosiahnuť jednomyslnú podporu a preto treba pozastaviť daný postup. Avšak každý rok e, existuje zhruba 16 e, miliónov zväzkov, pri ktorom členovia pracujú v iných členských štátov a to spôsobuje obrovské komplikácie a v súčasnom v súčasnej situácii nie je jasné, ktorý e, súd alebo súdce je príslušný a preto e, v oprosi e, rozvodov sa komplikuje, že chýba príslušný súdca alebo príslušný právny poriadok. A z tohto dôvodu ako spravodajkynia v predchádzajúcom parlamente a po dohode s týmto výborom po rokovaní s pánom komisárom Barovom E, sme e, zvolili možnosť e, posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi s tým, aby sme maximálne mohli vyriešiť problémy občanov, aby sme to nedávali na vedľajšiu kolaj s tým, aby sme aj počas spôsobnej Lisabonskej zmluvy neboli, mohli nájsť nejaké riešenie. Takže 9 štátov naozaj predložili takýto e, návrh. A Francúzsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Slavínsko a Luxembursko e, navrhli to tak urobiť. Čiže medzi tým sa pridalo Nemecko, Belgicko a Litva. Povedali, že sú tohto zúčastní. Grécko naopak sa stiahlo. Neviem prečo musím sa na to popýtať a mal, chcel by som vás požiadať, aby ste to e, e, si ešte rozmysleli. Mali sme kontakty s príslušnými e, právnym odborom pánom Svívkom. Pán Svívko, je to veľmi, e, e spravda sa s veľmi otvoreným e, postojom. Zvážili sme, ako sa tým zapodívať 3. a 5. júna by sme mali zísť a mali by sme sa rozhodnúť o posilnenej spolupráci. Ale na to potrebujeme rozhodnutie e, e, právneho výboru a napokon nie je to také e, dôležité z právneho hľadiska, aby sme v mene výboru Líbe dali svoje stanovisko ohľadom právneho základu, aby sme mohli rozbehnúť samotný postup, aby sme sa mohli venovať vecným záležitostiam, s tým, aby sme v skutku mohli e, mať e, lepšiu spoluprácu e, medzi dvomi výbormi v podstatných záležitostiach. Preto dnes ráno o 10 právny, odbor pre právne záležitosti e, rokoval a schválil tento právny e, základ e, s tým, aby sme mohli mať posilnú spoluprácu. To považujem za pozitívny signál, pretože mali by sme sa dohodnúť na tejto záležitosti, nájsť, hľadať nájsť riešenia, ale opakujem, že o podstatných veciach budeme rokovať neskôr s pánom e, kolegom Svívkom, e, spravodajcom z výboru Júri, e, sa stretneme na budúci týždeň a ak s tým budete súhlasiť, potom by sme chceli zorganizovať e, stretnutie aj so, strajc, so stenovými spravodajcami z výboru Líbe. Budem vás o tom i hneď rokovať a potom 10. júna by sme mohli na tomto základe zorganizovať aj vecnú diskusiu ohľadom ďalšieho postupu. E, ešte niekoľko vecí, ktoré by sme mali prerokovať. Pôvodný návrh Európskej komisie e, pojednáva o tom, že voľba sudcu alebo e, právnej úpravy mali byť možné, rada to nejakým spôsobom obmedzila a mali by sme diskutovať o tom, či budeme súhlasiť s takýmto obmedzením, alebo naopak budeme presadzovať rozšírenie ale hovorím, že po väčšej stránke budeme eh, to rozoberať 10. júna a spolu s, s tenými spravodajcami by sme sa mali dohodnúť, akým smerom sa budeme eh, z, z, uberať. Aj o tom budeme diskutovať. Musíme sa dohodnúť samozrejme s radou a s komisiou eh, prerokovať, akým smerom sa budeme uberať. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok neformálne. Som sa dopočula že keď 3. a 5. júna rada sa oficiálne rozhodne o posilnenej spolupráci, e, to sa stane prvýkrát v e, dínach európskeho práva a potom by sa mali predať tri ďalšie štáty a tento postup je otvorený. To znamená, že kedykoľvek a niekedy neskôr ten členský štát, ktorý sa nezúčastňuje, E, e, tohto postupu môže sa pripojiť. Takže nebudú e, tu nejaké rôzne úrovne tohto práva. Každý členský štát sa tohto môže zúčastniť a keď týchto štátov bude 27, teda bolo by dobre, ale to určite potrvá. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem, pani Gebhardt, za e, predstavenie súčasného stavu posilnenej prehlbenej spolupráce. E, chápem to tak, že ani predsedníctvo, ani komisie si nepraví slovo v tejto veci. Nie je to potrebné. Takže vypočujeme si e, jednotlivých poslancov. Pani Anglili. Grazie, prezidente. Io volevo ringraziare... Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, chcela by som sa poďakovať pani Gebhardt za jej prezentáciu, ale mám isté čísla, ktoré by som vám chcela prezentovať e, a ktoré nám hovoria, aká dôležitá je táto téma. Podľa oficiálnych údajov v EÚ každý rok asi 300 e, tisíc medzinárodných manželstiev sa uzavrie. samozrejme sú aj iné Samozrejme sú aj iné uh, spôsoby spolužitia, ktoré sú znávané v niektorých členských štátoch. Pokiaľ ide o rozhodné právo v prípade rozvodov a rozluky, to sa týka čoraz väčšieho počtu ľudí. čo sa týka posilnenej spolupráce e, v tejto otázke. Samozrejme, je to poprvýkrát, čo vstupujeme do takéhoto e, procesu. A myslím si, že je to veľmi dobré, že to robíme, pretože je to naliehavá otázka. My ako európsky zákonodarci e, máme veľké právomoci. Samozrejme sú tu e, isté nedostatky a veľmi často e, týmito nedostatkami, e, tieto nedostatky majú negatívny vplyv najmä na, tie, na tých zraniteľných, čiže pre všetkým ženy. Pani Gebhardt v predchádzajúcom parlamente bola mediátorom pri únosoch maloletých A ja som potom po nej prebrala túto úlahu. E, každý rok e, tisíce e, detí sa stávajú predmetom sporu medzi rodičmi a doslova sú ukradnuté alebo unesené jedným z rodičov. A k tomuto dochádza, pretože na európskej úrovni nemáme potrebný nástroj, ktorý by riešil takéto e, núdzové situácie záverom by som mohla povedať, že je dobré mať väčšiu flexibilitu v tejto oblasti a podporiť do najvyššej možnej miery e, priateľské usporiadanie alebo vysporiadanie sporov prostredníctvom e, mediácie, ak to je teda možné. Inak e, sa dostaneme k takému fenoménu, ktorý sa nazýva court shopping alebo teda vyberanie si súdov, ak jeden z rodičov sa chce čo najvýhodnejšie rozviesť a snaží sa o rozvod na to, aby s tým zámerom, aby dostal alebo získal väčšie výhody po tomto rozvode. Takže proti tomuto by sme mali byť. Hm, ďakujem, pán predseda. prvom rade som veľmi rada, že pani Gepard je spravodajkyňou pre túto tému. To znamená, že môžeme pokračovať v spolupráci, akú sme mali za predchádzajúceho parlamentu. Chcela by som podporiť jej návrh, ale musím tiež povedať, že istým spôsobom je to pre mňa ťažké, pretože každý by určite uprednostnil európske riešenie a je znepokojujúce vedieť, že e, v podstate máme len jeden štát, e, ktorý to najisto e, naisto podporuje. Nám ženy ktoré boli obeťami e, mm, rozvodov, e, ktorým došlo za veľmi nešťastných okolností. Ideálne by bolo, keby sme mali e, komplexné, vše obsahujúce riešenie minulosti to však neviedlo eh, k menšiemu počtu rozvodov a to je tiež polutovania hodné. Mám niekoľko otázok, čo sa týka informácií. Ja nie som odborník na uh, ústavnoprávne veci, ale rada by som si vypočula váš názor. Povedali ste, že rada obmedzila na rozsah pôsobnosti návrhu a komisia by to chcela e, rozšíriť, ale neviem, či je to možné. Tiež ma zaujalo ma to, čo ste povedali ohľadom posilnenej spolupráce, ak sa to teda bude akceptovať, Eh, tak eh, povedali ste, že ďalšie tri štáty by sa k tomuto pripojili, aby som chcela eh, vedieť, ktoré štáty by to boli. Ja neviem, že či môj štát je tiež natoľko inteligentný, aby sa k tomuto pripojil a samozrejme, čo skoro budeme mať voľby a ja dúfam, že naša nová vláda podporí túto iniciatívu. Vyzerá to tak, že už nie sú žiadne ďalšie otázky alebo pripomienky zo strany poslancov. Dobre, tak eh, ďakujeme veľmi pekne za stručnosť. Pomohlo nám to pri našom harmonograme. Ďakujem pani Gebhardt za jej prezentáciu a tiež samozrejme ešte vám odovzdávam slovo. Ďakujem pekne veľmi stručne. Nechcel by som eh, zneužívať ten čas. Takže pani Angelili, pani Intveld, ako povedala teda mm, Sofie, Musíme predísť tomu, aby naozaj išlo vyhľadávanie e, vhodného miesta na súdne konanie. To by bolo proti ženám. A tam, kde nie je možné jednoznačné uznávanie týchto rozhodnutí o rozvode, to treba umožniť. Na otázku Sofii, ktoré, tre, ktoré sú tu, títo tri štáty, dnes nemôžem vám povedať niekedy informácie e, nie sú k dispozícii, ale bolo by som radšej, že v tomto prípade to, aby to, v tomto prípade to oznámili samotné štáty. Pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti, e, neviem, musíme to ešte prediskutovať s právnym odborom. Nemal som zatiaľ ešte na to čas, ale podľa mňa mali by sme ísť e, čo najďalej. Ale v prípade, keď to nie je možné E, na základe e, správnotennoprávny základ mm, mm, e, v každom prípade musíme sa snažiť o maximum, ktorý umožňuje právny základ. A musíme samozrejme o tom výrokov jednať s členskými štátmi, pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu teraz Európsky parlament nemá e, právo spolurozhodovania, čo sa mi nepáči. A preto Sofii e, v rámci predchádzajúceho parlamentu som vždy tvrdila, že musíme mať celé európsku právnu e, úpravu. To by bolo to najlepšie, najzmysluplnejšie, pretože tým by sme chránili všetkých občanov ale jednotlivé členské štáty to neumožnili. Niektoré členské štáty mali veľké zábrany. Som aj cestovala do príslušných hlavných miest, e, som presvedčala. I škoda, že sa to nepodarilo. Tomu som nevedela zabrániť. Parlament príslušných štátov e, e, jasne povedal svojim vládam, že to neprichádza do úvady, zablokoval to a preto nebolo možné pre celú európsku úpravu v tejto oblasti a nebude to možné ani počas e, e nasledujúcich 5 rokov. A preto sme museli siahnuť po posilnenej spolupráce, aby sme dosahli aspoň aký taký pokrok, aby e, jednotlivé členské štáty e, súhlasili s tým, že budeme hľadať nejaké riešenie Nejde o to, aby sme e, prijeli nejaký pekný zákon, ale aby sme zistili práva občanov. Práve o to nám ide. Thank you. Mrs. Ďakujem pekne, pani Gepard. Ak nie sú ďalšie pripomienky, prejdeme k nasledujúcemu bodu. To je bod 15. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanom o readmisii Pozrieme sa na návrh odporúčania. Spravodajcom je pán Čaba Sogor. Chcel by som vám pripomenúť, že v septembri 2000 rada dala mandát komisii, aby rokovala o dohode o readmisii v roku 2007 v septembri skončila tá dohoda. V roku 2008 bola parafovaná dohoda a v roku 2009 bol návrh e, rozhodnutia na uzatvorenie dohody, ale podľa Lisabonskej zmluvy úloha parlamentu sa podstatne zmenila Predtým bol parlament konzultovaný a po vstupe e, Lisabonskej zmluvy do platnosti parlament e, musí e, súhlasiť s touto zmluvou. Takže vypočujeme si pána Sogora, potom predsedníctvo a komisiu, ak samozrejme požiadajú o slovo. A budeme mať teda túto debatu. A teraz pán Sogor. Pred mesiacom sme sa naposledy stretli, aby sme hovorili o tejto téme. Odvtedy boli ratifikované dve dôležité e, medzinárodné dohody. Poprvé dohoda o občianskom práve a po druhé dohoda 1980 e, tá dohoda o dohovor OSN o boji proti e, mučení a týraní. E, zatiaľ Pakistán sa nezaviazal dodržiavať tieto dohody a myslím si, že teda to sa dalo aj predvídať. Je možné, že keď sa dosiahne dohoda o readmisii, už budú tieto dohody platné. kvôli tomuto je treba preformulovať posledný odsek návrhu odporúčania. Keď sme naposledy o, tom, o tejto dohode hovorili, povedalo sa, že ak je, sme si istí, že tie osoby, ktoré uh, budú podliehať readmisii. Ak by teda ich práva mohli byť e, narušené, tak readmisia nebude možná, alebo teda to e, vydanie. E, konkrétny príklad z 28. mája Ahmad Farasan a ďalší študent obvinený z terorizmu vo Veľkej Británii a súd rozhodol o tom, že vydanie týchto študentov by mohlo ohroziť e, ich život a ich slobodu a preto teda neboli navrátení do svojej e, krajiny. Tiež by sme nemali zabúdať na to, že treba rešpektovať e, ľudské práva. Treba teda zaručiť plnenie a dodržiavanie ľudských práv vo všetkých členských štátoch EÚ. Ďakujem, pán Sogor. vypočujeme si predsedníctvo aj komisiu, ale predtým ešte e, by sme mohli zobrať, alebo teda dať priestor e, členom, ktorí by sa chceli opýtať nejakú otázku. Pani Guillaume? Ďakujem, pán predseda. E, tento postup je dosť zaujímavý alebo zvláštny počas poslednej výmeny názorov bolo spomenutých mnoho prípadov a tiež samozrejme hovorili sme o týchto prípadoch, hovorili sme s komisiou, um, odzneli určité pripomienky a ani samotná dohoda, ani, v dôvod, ani dôvodová správa od spravodajcu ne uvádza um, odkazy na tieto um, na tieto pripomienky alebo prípady, ako už bolo spomenuté, sú určité nedostatky a e, e, samotná dôvodová správa možno nie je úplne kompletná, takže e, dovolím si vysloviť isté pochybnosti a myslím si teda, že treba sa snažiť hľadať riešenie dôvodová správa obsahuje niekoľko odkazov na recipročnú povahu tejto dohody. Ale ako všetci vieme, e, veľká väčšina readmisí bude iba jednostranná. Nehovoríme o readmisiách smerom do Európskej únie. Tiež máme odkaz na pakistanských štátnych príslušníkov, ako aj príslušníkov tretích krajín, ktorých väčšina eh, sú eh, Afgánci. A nie som si istá, istá, či Pakistan alebo Afganistan môžu byť opísané ako stabilné krajiny, takže určite eh, by tam boli pochybnosti a teda možná hrozba ohrozenia života a slobody. Potom ďalšia vec je to, že dohoda by nebola retroaktívna, to vedie k dvom otázkam poprme, poprvé e, istí afgánsky alebo pakistanskí štátni príslušníci, ktorí prišli pred dohodou, ich prípady by vlastne boli ako keby zmrazené alebo zablokované. A potom by sa k rozhodnutiu mm, dospelo až po prijatí dohody. A po druhé, otázka e, cesty alebo spôsobu, akým sa títo ľudia dostávajú do EÚ, znenie tejto dohody nie je veľmi jasné v určitých otázkach a myslím si, že sa to potvrdzuje alebo ukazuje aj v dôvodovej správe jedna otázka, e, dôležitá otázka je aj možnosť e, odchodu ľudí do svojich krajín a potom, že tu nebola poskytnutá, poskytnutá odpoveď na otázku dohôd s EU s tretimi krajinami. Nie je tu žiaden odkaz na to, že určitý mm, maloleté osoby môžu byť e, podliehať rád misií, ale nie sú teda úplne vyločení z toho znenia. A tiež vlastne Pakistán e, nepodpísal, nie je signatárom ženevského dohovoru. odkaz na ženevský dohovor z francúzskej verzie bol vymazaný, a to je teda veľmi zvláštne, a potom sa tu hovorí aj o podpore alebo rozšírení podpory ľudí, ľuďom, ktorí podliehajú rad misií, ktorí boli teda navrátení. Myslím si, že E, tento dokument nemôžeme podporiť, e, pretože e, nezohľadňuje všetky naše pripomienky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Z dynamiky tejto diskusie mi nie je celkom jasné, či som teraz tá ideálna osoba, ktorá by mohla vystúpiť v tomto momente. V každom prípade pani Guillaume predložila niekoľko vynikajúcich otázok, ktoré sme už predložili komisii aj v minulosti. A teda, keď zoberieme do úvahy ten vysoký počet otázok, ktoré boli teraz v komisii predložené, tak možno je najvyšší čas, aby sa k tomu exekutíva aj vyjadrila. Chcela by som doplniť len jednu otázku, ktorá už eh, bola spomenutá a síce eh, otázka, ktorá sa týka termínov. Termínov nad rámec 30 dní potom, ako bola podaná žiadosť o readmisiu. Po 30 dňoch je žiadosť považovaná za platnú. Takže čo sa stane s tými dokumentami, ak jednoducho pakistanské orgány neodpovedajú? Počas nášho predchádzajúceho stretnutia so zástupcom komisie nám bolo povedané, že pri takýchto situáciách môžeme využiť eh, európsky, európske, európsky dokument o ochrane dokumentov. Možno v tomto smere by nám komisia mohla vyjasniť, na čo odkazovala a upresniť, o akom dokumente hovoríme. Takisto by som chcela doplniť, že keďže sme poslanci Európskeho parlamentu a keďže máme nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, je naozaj pomerne nešťastné, že spoločný výbor pre preadmisie nemá špecifické úlohy, ktoré by eh, mohol, eh, alebo ktoré by bral do úvahy postavenie Európskeho parlamentu, najmä keď si uvedomíme, aký vysoký eh, počet aký e, počet porušení týchto pravidel admisií. Napríklad sú to Afgánci, ktorí sú vracaní naspäť do Afganistanu z Pakistanu a naopak Pakistanci navracaní e, z Afganistanu do Pakistanu. Zdá sa, že e, tieto predhistorické dohody, ktoré tam platia o readmisii, sú možno ignorované, ale podľa môjho názoru je neakceptovateľné, aby Európsky parlament mohol akceptovať to, že v tejto debate je vytlačený na vedľajšiu úlohu a v podstate má len potvrdzovať tieto dohody o readmisii. Chcem vám, kolegovia, pripomenúť, že v tomto parlamente práve tu Antonio Gutierrez nevedel, či má plakať alebo sa smiať, keď počul o úsilí, ktoré vyvíja Európska komisia na dosiahnutie tejto dohody o readmisii. Pakistan je tá krajina vo svete, ktorá dostáva najviac utečencov. A myšlienka v tom čase bola tá, že tu v Európskom parlamente by sme mali viac premyšľať nad tým ohľadom toho, ako sa chceme starať aj o utečencov tu v Európe a nemali by sme príjmať tento postup k Pakistanu, ktorý, ako sme už hovorili, si vyžaduje možno prejaviť trochu väčšiu mieru dôstojnosti pani Weber, a chápem, že to, je, že to je normálne. Máte celý rad rôznych obáv, ktoré sa spájajú s touto dohodou o readmisii, najmä keď e, myslíme na to, ako táto demokratická krajina je, akým spôsobom táto krajina dokáže chrániť ľudské práva. Ale zároveň mám pocit, že väčšina týchto otázok jednoducho nie je adresovaných Pakistanu, ale mali by byť adresované našim členským štátom. A ak je tomu tak, tak v tom prípade neviem, prečo by sme mali byť proti takejto dohode. Jednoducho neexistuje tu nejaká readmisia, pokiaľ nie je postavená na našom, na, na rozhodnutí o tom, že daná osoba bude navrátená. A to znamená, že členský štát, ktorý prijal toto rozhodnutie, musel prejsť procedúrou, ktorá je veľmi jasne a veľmi presne vytýčená vo viacerých e, smerniciach v európskom práve, ale rovnako musia konať aj v súlade s medzinárodným právom, to je povinné a rovnako vlastne zavezuje aj naše členské štáty. A teda osoba, ktorá pobýva nelegálnym spôsobom v členskom štáte a zároveň e, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie o návrate, tak v takom prípade v prvom rade bola samozrejme táto E, tento prípad vypočutý na súdnom, e, na najbližšej súdnej inštácii alebo na nejakom inom administratívnom e, úrade a v takom prípade vlastne danej osobe vzniká medzinárodná ochrana, vzniká právo na medzinárodnú ochranu a teda jej prípad môže byť vypočutý aj na inej úrovni. A toto nie je len pre tých, ktorí by mohli byť potenciálne navrátení do Pakistanu, ale to sa vzťahuje aj na na navracanie v tzv. domino princípe, čiže aj do tretich krajín. A teda prípad danej osoby musí byť e, plne adresovaný, plne riešený našimi členskými štátmi. A, a teda keď e, sa zaujímame teraz otázku readmisie do Pakistanu, tak e, vyjadrujeme skôr obavu o tom, ako to je v našich členských štátoch, ale to je trochu iný príbeh, povedala by som. Podľa môjho názoru, aspoň v súčasnosti, to, čo sa deje s tými proti ktorým bolo prijaté rozhodnutie o navrátení, oni už nepobývajú naďalej legálne v našich členských štátoch, oni väčšinou pobývajú e, v tých záchytných centrách, v záchytných táboroch a nemyslím si, že to je presne celkom to, čo by sme týmto ľuďom chceli poskytnúť. No a v dohode, aby som bola naozaj veľmi úprimná, e, máme tu aj tú klauzulu o e, nevzťahovaní e, týchto pravidel, čiže to znamená, že členské, naše členské štáty musia konať v súlade s celou európskou legislatívou a zároveň aj legislatívou o medzinárodnej ochrane daných osôb, osôb, ktoré nelegálne pobývajú v danej krajine. A samozrejme to zahrňa aj princíp nevydávania, a v takom, alebo z tohto pohľadu si nemyslím, že v tomto smere máme veľa tém, ktoré by sme mali otvoriť vo vzťahu k pakistanským orgánom, ale všetko to, čo bolo povedané, platí skôr pre nás, dovnútra nášho územia. Ďakujem pekne. Pani Enst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som položiť otázku. A čo teda tu robíme? chceme e, uzavrieť dohodu o readmisii e, so štátom, o ktorom 100% vieme, že vôbec neakceptuje nedodržovať dôležité e, dohovory o ľudských právach. Mm. Čiže chceme násilím uzavrieť dohodu so štátom, ktorý považujem za, považujem celkom normálne násilie páchané na ženách kde deti od 7 rokov môžu byť trestne stíhané, kde e, e, sa väzením e, tresta homosexualita. Myslím si, že mali by sme zvážiť zobrať na sebou politickú morálnu zodpovednosť. Mali by sme zvážiť, čo to v podstate robíme, či to chceme urobiť. A predtým ako položím otázku na komisiu a radu, myslím si, že mali by sme tu doplniť, že takéto e, dohody by e, mali mať e, význam a sa realizovať s takými štátmi, ak to dokážeme robiť s touto krajinou, tak to môžeme robiť aj s inými krajinami, ktoré absolútne nerešpektujú ľudské práva. Mali by sme o tom naozaj veľmi pozorne premýšľať a mali by sme si veľmi jasne ujasniť, čo vlastne robíme. E, v prvom rade tu je afgánska otázka. Na tu nemám naozaj nejakú odpoveď po ruke. Je to otázka toho, akým spôsobom môžu byť Afgánci postihnutí týmto spôsobom a zároveň akým spôsobom e, vlastne vysporiadať sa s týmito e, osobami, ktoré sú navracené do Afganistanu. Nemáme v tomto smere odpoveď a rozmýšľam teda, že čo chceme robiť, ako chceme ďalej pokračovať. A Ak e, by som mala vyjadriť, nechce, sa vyjadriť v tomto smere, tak rozhodne nechceme ani poskytnúť akúkoľvek formu podpory. Čo sa týka ďalej osôb bez štátnej príslušnosti a osôb z tretich krajín, tak tu sa hovorí, že e, tieto osoby môžu byť e, zaslané letecké a hovoríme, akých národnostiach, o akých národnostiach sa vôbec hovorí. To tu chýba. Ďalej. Uh, je pre mňa úplne záhada vlastne toho, aké pracovné, aké cestovné dokumenty ľudia vôbec majú mať k dispozícii. Ďalej, e, čo o odkaze na e, európsky, európskom práve voľného priechodu, teda akým spôsobom to chceme vyriešiť. E, potom je tu otázka výboru pre opätovné, eh, opätovné eh, navracanie. Také niečo neexistuje, jednoducho také nemáme a je to naozaj veľmi dôležitá téma. V tomto smere eh, Európsky parlament nemá žiadnu ďalšiu aktivitu. Čiže akým spôsobom sa s tým chceme vysporiadať? Naozaj vstúpime do takýchto dohôd? Akým spôsobom chceme konať? To by, som naozaj, to by sme naozaj veľmi radi vedeli. Chceme vedieť, akým spôsobom ochrana dát bude zabezpečená, napríklad v prípade takýchto, takýchto aktivít. Jednoducho to nevidím nikde v tomto dokumente a nevidím, akým spôsobom to chceme zabezpečiť. No a ešte jedna posledná otázka. Máme tu aj bilaterálne dohody o readmisii s Pakistanom, alebo e, máme, prebiehajú nejaké rokovania s členskými štátmi, e, s ďalšími krajinami, ktoré sa stretávajú a diskutujeme o tom, ako vlastne chceme zabezpečiť bilaterálne dohody a ako to posunúť ďalej. Ďakujem pekne. E, pani Intervelt, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda môžem sa priznať, že aj ja mám naďalej isté ťažkosti, aj isté otázky, ktoré ešte stále musia byť zodpovedané, skôr ako budem plne presvedčená. Myslím si, že v tomto smere musíme byť naozaj veľmi jednoznační, že toto nie je o rozhodnutí, ktoré by bolo prijaté v danom členskom štáte o tom, že chceme niekoho vrátiť naspäť do Pakistanu. To rozhodne o tom nie je. Je to ale skôr o akomsi relevantnom prvku, relevantnom elemente, pretože musíme si uvedomiť, že otázka zodpovednosti za príjmanie takýchto rozhodnutí a zároveň aj za, za, za vykonanie posúdenia je na ramenách členského štátu. A my musíme zabezpečiť, že členský štát koná v súlade so všetkou legislatívou o ľudských právach. Ale je to tak? Pretože ja nie som právnička, nie som súdkyňa, ale ak vidím rozhodnutia, ktoré príjmajú členské štáty a vidím, že navracajú ľudí do rôznych krajín. Nie som si celkom istá, že naozaj členským štátom môžem 100% veriť. A nie je to o nás e, uzavrieť dohodu s Pakistanu, je to o týchto členských štátoch. A práve preto by som chcela mať trochu viac záruk v tomto smere. No a po druhé, chcela by som predložiť otázku spravodajkyni, pretože spravodajcovi, pardon, pretože vo svojom konečnom e, odseku, v tom vysvetľujúcom odseku e, v úvodných ustanoveniach hovorí, že Európska únia by mala prijať všetky potrebné kroky tak, aby zabezpečila, že e, pakistánska vláda ratifikuje Eh, medzinárodný dohovor z roku 1966 o právach občanov a zároveň aj eh, medzinárodný dohovor OSN o boji proti eh, násiliu, mučeniu a iným degradujúcim formám správania. Ak to teraz správne vnímam, rokovania o tejto dohode prebiehali už 10 rokov? hovoríme, že Pakistan mal, teda vidíme, že Pakistan mal dosť času na to, aby ratifikoval tieto dohovory. E, čo nás vedie k záveru, že ak sem vsunieme takúto klauzulu do tohoto uznesenia a povieme, že musíte dať pozor, aby ste ratifikovali tieto dohovory. Aký dôvod na to majú vôbec, ak to neurobili počas posledných desiatich rokov? Aké dôvody má Pakistan vôbec na to, aby ratifikoval tieto dohovory? Takže ja by som naozaj chcela povedať len toľko, že ratifikovanie týchto dohovorov je v podstate predpoklad pre dosiahnutie týchto dohôd. A tejto dohody o readmisii. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Busutil, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda zdieľam vaše obavy, zdieľam tie obavy, ktoré majú viacerí kolegovia v tomto kontexte a naozaj tieto strašidelné obrazy toho, že navraciame ľudí naspäť do Pakistanu, kde budú zabití. E, to je naozaj vysoko emotívny argument. A v tomto smere sa aj chcem obrátiť na komisiu, aby ma, obrátil, aby ma opravila, ak sa mýli. Moje vnímanie je úplne iné. Moje vnímanie je také, že táto dohoda nemôže byť použitá za týmto účelom. Jednoducho to nie je zamýšľaný cieľ tejto dohody. Táto dohoda je zamýšľaná na navracanie osôb, ktoré nesplnili pravidlá pre akúkoľvek formu ochrany v Európskej únii, a to v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté našimi vlastnými orgánmi, našimi vlastnými národnými súdmi. A len v takýchto prípadoch ak ľudia nezískajú právo na ochranu v rámci Európskej únie, až potom by mali byť navrátení naspäť do Pakistanu na základe tejto dohody. To je podľa môjho názoru kľúčový bod. Pretože v opačnom prípade e, vlastne pokazíme celú túto situáciu a budeme hlasovať proti tejto dohode kvôli zlým dôvodom. A nemali by sme hlasovať proti tejto dohode zo zlých dôvodov. Hoci sympatizujem eh, s argumentami, ktoré predniesla Sofia a ďalší kolegovia, myslím si, že ak tento argument, Sofie, tvoj argument, ak naozaj dovedieme do jeho logických dôsledkov, tak v takom prípade nebudeme nikdy môcť uzavrieť dohodu o readmisii s akoukoľvek krajinou. Pretože vždy tu budeme môcť vzniesť argumenty, že naše vlastné súdy jednoducho negarantujú alebo neposkytujú adekvátne zábezpeky eh, pri dodržiavaní ľudských práv do takého stupňa záruky, ktorý by sme my mohli považovať za dostatočný je to na národných súdoch, ktoré príjmajú tieto rozhodnutie a nie na nás, aby sme rozhodovali za nich. A práve z tohoto dôvodu by sme mali vlastne tú autoritu preniesť na národné súdy. A v tomto smere by sme mali naozaj byť opatrní, pretože v podstate môžeme vyliať z vaničky aj dieťa, nechtiac. A budeme hlasovať proti tejto dohode a, zo, a to zo zlých dôvodov. A naozaj to je dôležitá dohoda, pretože bez tejto dohody e, budeme vysielať do sveta signál, že Európska únia je priestor voľný pre všetkých a pritom tu existuje vláda zákona a práva. A ak si jednoducho niekto nezaslúži alebo nemá právo na medzinárodnú ochranu, tak on alebo ona by mal byť navrátený späť. Ehm, ďakujem pekne. Skôr ako si vypočujeme ešte názor od pána spravodajcu, dáme ešte šancu komisii aj rade, aby sa v tomto smere mohli vyjadriť, najmä komisia, aby mohla odpovedať na tie otázky, ktoré boli vznesené v mene komisie. Pán Gedrik Palmen, nech sa páči, ak sa chcete vyjadriť, máte slovo. Yes, thank- Áno, ďakujem, pán predseda. Predtým, ako sa budem venovať detailom niektorých otázok, ktoré tu eh, boli položené eh, mne alebo na komisiu, najprv by som chcel poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za návrh odporúčaní. Myslím si, že tieto odporúčania sú veľmi dobre vyvažené a ešte raz vďaka za odvedenú prácu ktorá, ktorú komisia vo všeobecnosti vítá. Ozneli tu viaceré otázky na komisiu. Niektoré z nich mm, sú technické povahy a som pripravený e, zodpovedať aj tieto technické otázky, i keď e, to si bude vyžadovať veľmi podrobné vysvetlenie, ale najprv niekoľko všeobecných poznámok. Chcel by som e, viedriť súhlas s poznámkami niektorých poslancov, ktorí e, povedali, že mali by sme rozlišovať, a to jasne, medzi rozhodnutím o návrate a readmisným postupom. Rozhodnutie o návrate je výsledkom konania v členskom štáte, e, konania voči niekomu, ktorý už e, nebude nelegálne pobývať na území tohto členského štátu a v rámci tohto konania by sa mali uplatniť všetky e, poistovacie opatrenia, ako podľa pani Innenfeld môžeme klásť otázky príslušným národným orgánom, keď sa o tom rozhodujú, ale myslím si, že nie je na nás, aby sme spochybňovali e, príslušné orgány členských štátov. Je to úplne iná parketa, a v Únii vychádzame zo zásady, že dôverujeme príslušným orgánom pôsobecím v tejto oblasti. Readmisný proces je rizo správny proces, ide o e, fyzické návratenie dotyčnej osoby do krajiny pôvodu. A chcel by som zdôrazniť tento pojem pôvodu, pretože i keď v zásade e, e, je tu možnosť e, vrátenia osôb, ktorí, ktorí nie sú občanmi Pakistanu, ale ak sa pozrieme na ustanovenie, ktoré upravuje narábanie s občanmi tretich štátov, sotva sa to kedysi použije, pretože podmienky tam sú veľmi, veľmi prísne. Čiže redmisný proces predstavuje administratívny postup, ktorý umožňuje, prípadne zjednodušuje vrátenie osôb e, z členského štátu, v tomto prípade do Pakistanu. E, Odzneli tu otázky ohľadom reciprocity v prípade danej dohody praxi to bude e, e, pôsobiť e, na prospech únie a členských štátov. Vo väčšine prípadov to však neznamená, že nanúcujeme Pakistanu túto dohodu. Dohoda je výsledkom rokovaní, ktoré trvali 5, 6 až 7 rokov a ktoré umožňujú Pakistanu získať aj určitý prospech. Ak sa divame niektoré spoločné vyhlásenie, ktoré sú súčasťou dohody, tam sa e, spomínajú aj príležitosti legálnej migrácie, e, e, určité vízové záležitosti a v dohode sa Pakistanu podarilo dosiahnuť určité ústupky z našej strany. V žiadnom prípade to nenanúcujeme Pakistanu. No Pakistan je veľká, mocná krajina a Únia nemôže nanútiť takéto dohody krajinám, ako je Pakistan. Ďalšia poznámka sa týkala spoločného redmisného výboru. Spoločný redmisný e, výbor nerata s účasťou Európskeho parlamentu. Spoločný redmisný výbor je to technický orgán, ktorý sleduje uplatnenie dohody. E, výkon tejto dohody e, bude, bude tam zastúpenie komisia členských štátov, takéto výbory a je ich už v súčasnosti viac, to sú technické orgány, ktoré sa zapodobajú technickými záležitostiami, ako napríklad, aké e, listiny dôkazy akceptujeme nad rámec toho, čo upravuje dohoda, aké problémy máme v prípade pohovorov. Čiže e, rozoberá veľmi technické záležitosti. Nemyslím si, že parlament ktorý e, e, sa nezapodieva implementáciou dohody, by mal e, veľký záujem o účasť v činnosti týchto výborov. Veľmi radi poskytneme parlamentu a budeme to robiť dôsledne. Mm, budeme vám posielať zápisnice zasadnutí výboru nie len pre vzťahy s Pakistanom, ale aj ostatných výborov, ktoré fungujú ale mm, predstava o tom, aby e, poslanci parlamentu boli členmi tohto výboru, podľa mňa nie je šťastná. Ďalej bola tu technická otázka ohľadom cestovných dokladov, ak sa nemýlim. Čo sa stane s cestovnými dok- e, dokladmi potom, ako uplynie 30-dňová lehota? Ak sa pozriete na dohodu, eh, tá uvádza, a mám na mysli článok 2, readmisia eh, eh, štátnych občanov, tam sa hovorí, že príslušný štát bezodkladne vydá cestovný dokument potrebný pre návrat E, tento dokument bude platný minimálne 6 mesiacov a pokiaľ počas tejto lehoty táto e, osoba e, nebude môcť sa vrátiť, platnosť bude predlžená ďalších 14 dní. Takže neviem, prečo tu vzniká otázka ohľadom dokumentu LSPC, ale využitie európskeho LSPC nie je predmetom danej dohody. Čiže pakistánske eh, orgány vydajú cestovný orgán a ten bude platiť minimálne 6 mesiacov a v prípade potreby platnosť tohto dokumentu sa predlží. Čo ešte sme tu mali? Áno, eh, Afganci. Táto dohoda nie je e, o vrátení Afgáncov do Pakistanu. Keď sme získali náš mandát začiatkom tohto stáročie, e, e, mali sme požiadavku rady, aby sme sa venovali touto záležitosťou. Išlo o plán návratu Afgáncov do Afganistanu na dobrovoľnom základe. Čiže táto dohoda primárne e, sleduje e, vrátenie občanov Pakistanu. Môže sa samozrejme stať, že sa použije aj na návrat Afgáncov v prípade, že e, daný Afganec splní podmienky príslušného článku a opakujem, že tieto podmienky sú veľmi prísne, pretože tento Afganec by mal mať vo svojom pase či už vízum alebo povolenie na pobyt e, Pakistanu, koľko budeme mať takýchto prípadov Afgáncov, ktorí majú platné vízum alebo e, povolenie na pobyt e, Pakistanu. Tiež opakujem, táto dohoda primárne nie je o vrátení Afgáncov, ale o vrátení občanov Pakistanu, tu e, niekto spomínal aj Turecko. Samozrejme, v súčasnosti máme e, veľké množstvo e, nelegálnych pristahovalcov, ktorí dochádzajú k nám do Unie cez Turecko a mnohí z nich sú Pakistanci. A táto dohoda by mohla byť užitočná pri pôsobení proti týmto množstvám, pretože je to naozaj veľký problém v súčasnosti akí ďalší občania e, tretich štátov, aj takáto otázka v zásade môže byť o akéhokoľvek občana tretej krajiny, pokiaľ bude splňať kritéria zakotvené v dohode. Bilaterálne dohody. Nuž, e, najprv by som chcel povedať, že v súčasnosti všetky členské štáty vracajú pakistanských občanov do Pakistanu. V súčasnosti vrátane tým, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl. Pokiaľ ide o bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a Pakistanom, také neexistujú s výnimkou e, veľké, e, e Spojeného kráľovstva, kde platí už niekoľko rokov e, e, memorandum o porozumení. E, v iných členských štátoch takéto bilaterálne dohody s Pakistanom neexistujú. Myslím si, že som zodpovedal väčšinu otázok, ak nie všetky. E, ak eh, nám zvýši čas, alebo bude potreba, bude potrebné, zodpovieme aj ostatné, ale na teraz by to asi stačilo. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Palmen. A teraz mení predsedníctvo pán Burgos. Hey, eh, Buenos días. Dobrý deň všetkým. Nie je to poprvýkrát, čo sme tu v tomto výbore, aby sme hovorili o dohode o readmisii s Pakistanom. Veľmi pozorne sme si vypočuli pripomienky a otázky poslancov. A rád by som na úvod povedal, že pre radu e, táto dohoda je veľmi dôležitá. Readmisné dohody sú základnou súčasťou e, imigračnej politiky členských štátov a samozrejme aj e, politiky EÚ. Ak sa nepodpíše dohoda EÚ, Eh, tak eh, sa môže konať samozrejme na bilaterálnej úrovni, ale s oveľa väčšími ťažkosťami, než keď je do toho zapojená celá Európska únia a keď na seba prevezme eh, zodpovednosť z oblasti imigračnej politiky. Konkrétne pokiaľ ide o dohodu s Pakistanom, my sme dali mandát komisii na rokovanie a, veľmi, a s veľkým uspokojením sme vnímali výsledky rokovania. Vedeli sme, že to nebolo veľmi ľahké, ale myslíme si, že ten konečný výsledok je veľmi rozumný a plne ho podporujeme. Preto tiež súhlasím s odpovediami, ktoré poskytol zástupca komisie a môžeme ich teda plne podporiť. Chcel by som sa však vyjadriť e, niektorým témam, ktoré, ako som videl, znepokojujú poslancom, poslancov. V prvom rade e, otázka ľudských práv. Je jasné, že všetky členské štáty sú zaviazané a majú aj povinnosť rešpektovať a dodržiavať ľudské práva, ale chcel by som zdôrazniť, že dohoda o readmisii je niečo, čo funguje vlastne alebo nastupuje až potom, e, po tom, čo sa e, overilo e, overili všetky nároky osoby na prípadnú medzinárodnú ochranu, že sa teda že nebude ohrozený jeho život alebo sloboda, keď sa vydá do svojho pôvodného štátu. To by už teda bola vlastne tá posledná fáza a preto e, nástojím na tom, že e, nebude žiaden problém pri dodržiavaní ľudských práv v každom e, prípade. Ďalšia otázka, ktorá tu odznela, to je e, návrat e, ľudí e, do tretích krajín. Chcel by som zdôrazniť, že hlavný princíp tejto dohody je navrátenie pakistanských občanov a to by bola teda väčšina prípadov. Čo sa týka vzťahu s tretími krajinami a konkrétne afgánskych štátnych príslušníkov, boli by to výnimočné prípady. A samotná dohoda hovorí o tom, kedy môže byť navrátený. Ide o to, aby tieto osoby mali dokument e, víza alebo povolenie na pobyt vydaný Afganistanom, alebo aby teda prišli z Pakistanu priamým a nelegálnym spôsobom do EÚ. E, samozrejme, to by bolo z geografického hľadiska dosť výnimočné. tiež uh, tieto osoby by museli mať nejaké prepojenie na uh, Pakistan, ale musím nastojiť na tom, že tu platia rovnaké záruky pre dodržiavanie ľudských práv, takže by neboli navrátení do Pakistanu, ak by členský štát si nebol istý, že ich e, ľudské práva budú dodržiavané, čiže nebude ohrozený ich život alebo ich sloboda. Z týchto dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste porozmýšľali nad významom tejto dohody a tiež by som chcel vyjadriť podporu správe spravodajcu. Ďakujem pekne a teraz pán Sogor, ak by ste chceli zareagovať na tieto pripomienky, vrátane odpovedí komisii. aj čo sa týka právneho režimu, takže odovzdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegom Weberovej aj Busutilovi za pripomienky, ako aj predstaviteľom rady a komisie. Nezodpoviem asi všetko, ale rada by som, rád by som teda začal uh, E, prvou otázkou. Je možné, že to nebolo úplne jasné, ale už sú ratifikované obidva e, dohovory e, zo strany pakistanskej vlády. A predtým som aj povedal, čo sa týka tej dôvery v súdne rozhodnutia. Spomenul som prípad Veľkej Británie, tí občania neboli navrátení, pretože e, si súd nebol istý, že ich práva budú rešpektované. Ja pochádzam z krajiny, zo strednej Európy, kde nebola veľká dôvera v štát a e, v právny systém, ale teraz sa snažíme na tom pracovať. Zdá sa, že vo Veľkej Británii s tým e, taký veľký problém nemajú. Tieňový správodajca spomenul otázku e, retroaktivity. O to nejde. Čo, pokiaľ ide o retroaktivitu pri otázke ľudských práv, aj pri teda iných otázkach, rád by som povedal, že je možné že možno v niektorých členských štátoch EÚ sa možno nerespektujú alebo nedržiavajú úplne e, ľudské práva. Tiež dochádza k, k porušovaniu ľudských práv, e, možno aj horšiemu porušovaniu než v Pakistane. Hovorím to teda e, ako taký svoj osobný názor, nie ako uh, názor strany. Ale do budúcnosti nie je teda možné upraviť isté texty, bolo by treba upraviť zmluvu. A preto ja by som odporúčal a to hovorím teda o tieňovému spravodajcovi, ako aj všetkým skupinám, pretože sa na plenárke v júni stretneme, budeme o tom hovoriť. A myslím si, že teda bolo by dobre, aby sme sa znova stretli a znova sa venovali tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rozumieme tomu tak, pán Sogor že budete kontaktovať tieňových spravodajcov, aby ste zorganizovali teda stretnutie E, tieňových spravodajcov a e, podnikli následné kroky. Dobre, takže e, toľko k tomuto bodu a prechádzame už k ďalšiemu bodu, bod 16, dôležité vypočutie alebo prezentácia výročnej správy Eurojustu. Je tu prezidentom predseda Eurojustu, e, ktorého by sme chceli veľmi srdečne privítať, pán Aled Williams. Poprosím vás, aby ste tuto zaujali, e, aby ste si tuto ku mne sadli. Vítame pána Aleka Williamsa, prezidenta Eurojustu, Tejto téme sa budeme venovať posledných 35 eh, minút eh, dnešného zasadnutia, dobednejšieho zasadnutia výboru LIBE. Eh, už sme sa s ním stretli v marci keď poprvýkrát prišiel na naše stretnutie, poctil nás svojou e, prítomnosťou, podelil sa s nami o prvé mm, dojmy a výsledky e, orgánov, ktoré spolupracujú s Eurojustom. Viete, že veľká časť e, budúceho, budúcich udalostí v rámci priestoru Eh, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, um, alebo teda mnoho udalostí vďačí uh, za svoju existenciu aj Eurojustu, ktorý bol vytvorený v roku 2002. 2002 a to iba potvrdzuje odôvodnenosť existencie uh, takéhoto nástroja alebo orgánu. Uh, Vypočujeme si e, výročnú e, správu e, za rok 2009 podaní pána Williamsa a potom otvoríme diskusiu vrátane vystúpení predstaviteľov komisie a rady. Pán Williams, odozdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za tieto milé slova, rovnako ako ďakujem aj za príležitosť predstaviť vám výročnú správu Eurojustu za rok 2009. Chápem to tak, že by som mal hovoriť možno 10-15 minút. Aby 10 minút nebolo pol hodinou, lebo pol hodinu máme na celé rokovanie, hovorí pán predseda. Uvedomujem si, že mám naozaj, že som mal príležitosť vystúpiť pred vami aj počas minulých rokov a preto to môže byť akési deja vu v tom, čo budem hovoriť. Ale myslím si, že ehm, to dokážeme odstrániť tým, že spomenieme dva dôležité prvky vývoja, ku ktorým došlo v roku 2009, najmä ktoré sa týkajú Eurojustu. A síce je to jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej e, únie a tie dva dôležité posuny e, boli najmä síce e, Prvým, bol, prvým, prvým bola zmena právneho pozadia, ktorá bola spôsobená vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti a zároveň publikovanie štokholmského programu a hoci tieto témy sme veľmi dobre poznali, um, Veľmi dôležité bolo aj e, publikovanie rozhodnutia o samotnom Eurojuste. Druhý aspekt, na ktorý sa budeme sústredovať v priebehu tejto stručnej prezentácie, sú zmeny v, vo výročnej správe ako takej. Bolo tu niekoľko odporúčaní, ktoré sme e, dostali ohľadom výročnej správy Eurojustu. Pevne verím, že všetci máte pred sebou kópiu, minimálne v angličtine ehm, kopie vo všetkých oficiálnych jazykoch budú k dispozícii už čoskoro. E, mala by tu byť viac koncentrácia na konkrétnu judikatúru, na konkrétne prípady a rovnako aj na prekážky, ktoré existujú pri súdnej spolupráci v trestnoprávnych záležitostiach. Dovolte mi začať niektorými veľmi stručnými e, poznámkami ohľadom vzťahu medzi Eurojustom a výborom LIBE ako takým. Pretože, ako som už spomínal, toto je prvá správa, ktorá bola predstavená po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti No a ďalšia poznámka, ktorú chcem spomenúť, je samozrejme to, že Európsky parlament má svoje zodpovednosti ohľadom hodnotenia práce Eurojustu. Článok 95 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva veľmi jednoznačne vytyčuje, že keď nariadenie o Eurojuste sa objaví a tie najlepšie Odhady sú asi niekedy v roku 2012, tak Európsky parlament bude zapojený do hodnotenia výkonu a fungovania Eurojustu. Druhá poznámka v tomto kontexte je to, že už teraz prebiehajú aktivity, ktoré, majú, e, ktoré sú zamerané na zahrnenie výboru LIBE do hodnotenia aktivít Eurojustu. Očakávame, že už čoskoro sa uskutoční návšteva, návšteva vášho výrobu, výboru v Eurojuste a 29. dňa tohoto mesiaca zástupcovia výboru LIBE e, navštívia Eurojust a zúčastnia sa e, stretnutia, ktoré máme, ktoré sa nazýva neformálna pracovná skupina a zaoberá sa implementáciou nových ustanovení z rozhodnutia o Eurojuste v jednotlivých členských štátoch. Pevne veríme, že téma tohoto stretnutia bude zaujímavá pre všetkých e, poslancov výboru. No a posledná poznámka, ktorú chcem povedať, je, že tento výbor už indikoval, myslím najmä keď zoberieme do úvahy jeho zodpovednosti najmä pri e, udelovaní absolutória za rozpočet Eurojustu, e, tak e, zároveň využíva právo udelenia absolutória tak, aby aj mohlo hodnotiť výkonnosť Eurojustu. Takže si naozaj veľmi dobre uvedomujeme dôležitosť výboru LIBE pri spolupráci s Eurojustom. Keďže mám stručný čas, tak dovolte mi veľmi stručne reagovať možno na tú konkrétnu prácu, tie konkrétne prípady, ktorým sa zaoberáme máme a to je gro našej práce. Najmä je to otázka e, dvoch takých hlavných e, tém, ktoré sa objavujú e, v správe, tie dva hlavné nadpisy. Prvým nadpisom je, že členské štáty naďalej kontinuálne odkazujú na narastajúci počet prípadov. Stále väčší počet prípadov sa vlastne presúva na Eurojust. Počas tých 8 alebo 9 rokov, odkedy bol Eurojust vytvorený eh, v roku 2002, eh, sa sedemnásobne zvýšil objem prípadov, ktoré boli zaslané Eurojustu. A tento e, nárast naozaj prebiehal z roka na rok. Keď sa pozrite na čísla z roku 2009 a porovnáte ich s číslami za rok 2008, vidíte, že dochádza k 15-percentnému nárastu. V počte prípadov, ktoré členské štáty presunuli alebo odkázali do Eurojustu a boli registrované v našom systéme. V súčasnosti sa zaoberáme s približne 1400 e, prípadmi ročne. A to na úrovni Eurojustu a asi treba aj povedať, že ako možné očakávate, tak tie najľudnatejšie krajiny sú tie, ktoré najčastejšie využívajú naše služby. Je to predovšetkým Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Polsko a e, samozrejme tie väčšie krajiny. No naďalej vlastne narastá trend pre využívanie Eurojustu. Tie čísla, ktoré sa objavili včera, ukazujú, že už v priebehu týchto 5 mesiacov tohoto roka sme sa už vysporiadali alebo teraz sme zaregistrovali ehm, približne 600 prípadov ďalšia, ďalší dôležitý nadpis, ktorý sa e, týka konkrétnej práce Eurojustu, e, sa týka koordinačných stretnutí. A tie sa konali počas minulého roka. E, bolo tu 131 koordinačných stretnutí v Eurojuste a to je naozaj ten priestor, kde máme naozaj veľkú pridanú hodnotu, najmä keď hovoríme o súdnej spolupráci. Čo sa deje na týchto koordinačných stretnutiach je to, že prokurátor a vyšetrovateľ alebo vyšetrovací sudca z každého členského štátu, ktorý je zapojený do daného prípadu, prídu do Eurojustu a budú sedieť pri jednom stole, e, prediskutujú stratégiu v danom prípade, zároveň aj taktiku a v danom konkrétnom prípade budú riešiť problémy, ktoré mohli vyvstať, najmä pri napríklad konflikte jurisdikcií alebo súdnych právomocí alebo pri načasovaní konkrétnych súdnych rozhodnutí v členských štátoch a túto, tento prípad môžu potom spoločne posunúť ďalej. A to je práve tá oblasť, kde koncentrujeme našu prácu a naša koncentrovaná práca sa najlepšie dokazuje práve takýmto stretnutiam. Ako som už hovoril, 131 prípadov eh, sa uskutočnilo pri takýchto koordinačných stretnutiach a dve tretiny eh, z týchto koordinačných stretnutí zahrňali viac ako tri členské štáty. Eh, takisto je tu aj ďalšia povzbudivá vec, povzbudivý faktor pre nás. Z týchto 131 koordinačných stretnutí sme mali účasť E, Europolu, ktorí, ktorí sú e, s nami v Hágu, približne na, tretina, na tretine týchto prípadov. Ten presnejšie číslo je 47 zo 131. No a opäť, ten trend tento rok je veľmi podobný, ako sme už mali. A Mali sme 61 koordinačných stretnutí, ktoré boli už tento rok e, uskutočnených v Hágu. Ešte jeden konečný bod k týmto koordinačným e, stretnutiam, respektíve k všeobecne k našej konkrétnej práci. Chcem len zdôrazniť tú úlohu, ktorú má e, Eurojust pri tvorbe spoločnej vyšetrovacích tímov. V tomto, má, v tomto máme dva aspekty. V prvom rade Eurojust bude ten vysielateľ do siete spoločných vyšetrovacích tímov na európskej úrovni. No No a po druhé, Eurojust sa aktívnym spôsobom zapája do e, distribúcie financovania, e, ktoré zabezpečuje komisia pre takéto spoločné vyšetrovacie týmy. Minulý rok sme dostali prostriedky po prvýkrát, ktoré sme priamo riadili a distribuovali týmto spoločným vyšetrovacím týmom a to sa nám podarilo e, vyriešiť uspokojivo. A tieto prostriedky boli vlastne doručené koncom minulého roka, mali sme 5 spoločných vyšetrovacích týmov, ktoré dostali financie a vlastne to, manažovalo, to manažovala centrála Eurojustu. E, toľko k našej, e, vlastne, finanč, v našej práci v oblasti riadenia týchto vyšetrovacích tímov a komisia súhlasila s tým, že dostaneme približne 2,1 milióna eur na ďalšie riadenie e, zo strany Eurojustu smerom k týmto spoločným vyšetrovacím tímom. Rovnako sa snažíme vytvoriť spoločný manuál pre vyšetrovacie týmy, ktorý má byť konkrétne zameraný na vyšetrovateľov a prokurátorov, konkrétnych tých ľudí v praxi v jednotlivých členských štátov. Ehm, to bolo už úspešné a tento manuál je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie. neviem, či som presiahol svoj čas, ale ak by som ešte mohol eh, potom naďalej hovoriť, alebo ďalej hovoriť o jednom aspekte, ktorý stojí za hĺbšie rozobranie, eh, tak eh, to je niečo, čo vlastne, e, čo, čím som sa venoval Eurojust po vydaní správy minulý rok. A síce e, to bola identifikácia tých problémov, ktoré, ktoré existujú pri súdnej spolupráci. Ak by ste mali možnosť e, zvážiť toto úsilie, tak naozaj môžete oceniť to, že tu boli také dva hlavné, dve hlavné skupiny ťažkosti, ktoré boli identifikované. V prvom rade tá Prvá skupina ťažkostí by sa dala popísať ako praktické problémy. A to samozrejme sú problémy, ktoré budú vždy spojené s prostriedkami. E, pri najmä boji proti e, kriminalite a cezhraničnej kriminalite, keď hovoríme. Ale okrem toho je tu aj otázka identifikácie toho, čo sme už nazvali ako deprioritizácia. Deprioritizácia cezhraničnej kriminality v rámci Európskej únie. Ak napríklad zoberiete e, prípad neorganizovanej e, trestnej zločiny v jednom e, trestnej skupiny v jednom e, členskom štáte a táto skupina sa zameriava na obete v inom členskom štáte, tak je zrejmé, že dôjde ku komplikáciám a ťažkostiam pri úspešnom vyšetrovaní a, a šetrení týchto prípadov. Tieto problémy môžu byť technického charakteru, najmä v tom duchu, že tu môže dochádzať k problémom s jurisdikciám. Napríklad organizovaná skupina v členskom štáte A vykonáva vykonáva aktivity, ktoré e, nespadajú do jurisdikcie členského štátu A a podľa ich definície nie sú jednoznačne trestné. A takisto aj vo veľmi praktickom význame budú aj e, komplikácie pri priorizácii e, tohoto trestného činu. Ak obete týchto aktivít v členskom štáte A sa nachádzajú v členskom štáte B, tak je zrejme, že rozhodnutia, ktoré sú prijaté v jednom členskom štáte, nebudú pravdepodobne ovplyvnené touto skutočnosťou. A e, môžem povedať, že táto schéma vlastne lokalizácie kriminál, e, kriminálnikov v jednom členskom štáte, ktorí, e, ktorí, na, ktorí vlastne e, majú svoje obete v inom členskom štáte, spôsobuje problémy pri prioritizácii a to sa častokrát objavuje v našej práci a v prípadoch, ktoré sa venujete, venujeme, ako uvidíte aj vo výročnej správe. Najmä vlastne sú to otázky podvodov a falšovania. A druhá skupina ťažkostí sa dá nazvať vo veľmi všeobecnom termíne akési legálno-kultúrne problémy a, alebo teda právno-kultúrne problémy. A to má celý ďalší aspekt rôznych problémov. E, samozrejme, tie problémy sú spôsobené tým, že odlišné členské štáty majú odlišné systémy, e, majú tu rôzne úlohy pre prokuratúru, pre sudcu, pre vyšetrovateľa. E, zoberte si jeden jednoduchý príklad, napríklad autorizácia kontrolovanej dodávky. Napríklad v jednom členskom štáte to môže byť otázka pre e, vyšetrovacieho sudcu, v inom členskom štáte to môže byť e, policajná funkcia, alebo to autorizuje policia takúto kontrolovanú dodávku. Ak sa zaoberáte s takýmto prípadom, ktorý napríklad prechádza cez hranice členských štátov, tak v e, vlastne potom ten problém začína byť pomerne akútny, najmä tam, kde hovoríme o autorizačnom procese. Eh, a zároveň, keď hovoríme o tom, aké typy nástrojov musíme použiť eh, na základe legislatívy Európskej únie. No a takisto sú tu aj jednoznačné problémy, ktoré eh, sa týkajú napríklad s pripustiteľnosťou dôkazov. asi by som už mal obmedziť svoje vystúpenie, hovorí pán Williams, a mohli by sme sa posunúť k ďalšej téme chcem len spomenúť na záver, že tu sú časti výročnej správy, ktoré sa zaoberajú e, aj s našimi partnermi na európskej úrovni. A chcel by som spomenúť predovšetkým Európsku súdnu sieť, ktorá je našim privilegovaným partnerom, e, najmä z nášho pohľadu, z pohľadu Eurojustu a pevne veríme, že ako výsledok stretnutia 29. E, júna, na ktoré pozývame aj členov výboru LIBE, a zároveň na základe ďalších iniciatív, tak tieto vzťahy a zdieľanie práce medzi Eurojustom a Európskou súdnou sieťou sa zlepší. Ehm, ďalej, ďalším veľmi dôležitým partnerom je Europol. No a minulý rok došlo k výraznému napredovaniu. Podpísali sme novú dohodu o spolupráci s Europolom, ktorá zabezpečuje, že tu bude lepšia výmena informácií medzi našimi dvoma organizáciami. V minulosti to bola výmena informácií, ktoré by zdala popísať ako čosi, e, kde, ktoré môžeme realizovať len tam, kde je to vhodné. Bolo to e, oveľa konkrétnejšie a bolo to aj oveľa aktívnejšie ako výsledok tejto novej dohody o spolupráci. Ako som už indikoval aj skôr, e, Europol sa zúčastňuje našich koordinačných stretnutí, začali alebo spustili niečo, čo by sme možno s trochou pýchy mohli povedať, že imitujú naše stretnutie, naše koordinačné stretnutia a spustili čosi podobné aj na úrovni úrovni Europolu. No a teraz sme aj e, vlastne súčasťou 12 z týchto 19 e, vyšetrovacích spisov, ktoré Europol takýmto spôsobom otvoril. No a úplne na záver dovolte mi dať vám jeden príklad e, toho, kde Eurojust pracuje a ktorý nepochádza ktoré sa nenachádza vo výročnej správe e, za rok 2009, ale je to e, z prípadu, ktorým sa zaoberal Eurojust a Europol len pred niekoľkými týždňami a bol to prípad e, financovania islamistických teroristických skupín a bol to, bol to naozaj veľmi zaujímavý prípad, pretože to začalo v Taliansku a bolo zrejme, že financovanie, financovanie teroristických aktivít bolo zabezpečované prostredníctvom obchodu s ľuďmi Eh, predovšetkým išlo o eh, obchod s ľuďmi z indického eh, poloostrova a takisto aj formou prania špinových peňazí z drogových obchodov. Takže Eurojust bol do toho angažovaný, mali sme naozaj veľmi vážnu účasť v tomto projektu a treba povedať, že piati z lídrov z týchto skupín alebo týchto buniek boli zatknutých aj na základe spoločnosti zatýkača, ktorý sme vydali. Takže toľko na záver. Ďakujem pekne, pán Williams. Ďakujem pekne za prezentáciu, ďakujem pekne aj za to, že ste nám pomohli ušetriť čas, tak aby sme mohli ehm, poskytnúť tento priestor eh, pre reakciu poslancov a chápem eh, to tak, že publikovaná verzia, alebo teda tlačená verzia eh, výročnej správy je k dispozícii pre všetkých členov výboru, tak aby ste dostali možnosť plne sa zoznámiť s prácou, ktorú robil Eurojust počas roku 2009. Teraz si môžeme vypočuť reakcie poslancov. Budeme tu mať niekoľko otázkov. Najprv je to, niekoľko otázok, najprv je to pán Lambrimidis. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem privítať pána Williamsa. Medzi nami moja otázka sa týka toho, čo ste predstavovali ako príklad na konci, a síce ehm, financovanie teroristov a program SWIFT. Ako asi dobre viete, je tu e, vlastne téma, e, na základe ktorej sa diskutuje o e, dohode SWIFT, ktorá nám umožní skúmať žiadosti americkej administratívy pre uvoľnenie informácií zo SWIFTu pre potreby americkej administratívy a to na základe faktov, ktoré nám budú predkladať a budú to vlastne fakty, ktoré nám oni budú predkladať o ich známym im známych teroristických e, aktivitách alebo osobách podozrivých z terorizmu. A chcem sa spýtať, že nad rámec tých e, možností, ktoré máme v súčasnosti, čo by ste ďalej potrebovali preto, aby ste dokázali potenciálne, ak takáto potreba bude, aby ste dokázali e, takúto úlohu naplňať, najmä tam, kde hovoríme vlastne o medzárodnej spolupráci Eurojustu. Ďakujem pekne. Pani Renata Weber, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pán predseda Williams, za vašu prezentáciu. Držím vám palce pri vašej práci. Chcela by som e, trochu viac vedieť o problémoch, ktoré, na ktoré Eurojust narazil možno skôr na tých dobrých aspektoch som e, rada, že e, je toho toľko pozitívneho a viem, že to nebolo jednoduché zabezpečiť a pre, presadiť niektoré z tých, z tých zmien, ktoré nakoniec boli akceptované. Ale keďže by sme vám chceli dať aj viac právomocí do budúcnosti, eh, myslím si, že by, som, že by sme chceli aj počuť viac o problémoch, na ktoré narážate, pretože takýmto spôsobom by sme sa aj mohli venovať. A keď hovorím o problémoch, tak tým myslím najmä e, napríklad otázky spoločných vyšetrovacích tímov, e, aká tu je reakcia zo strany členských štátov, Takisto ste spomínali aj niektoré e, tie ťažkosti, spomínali ste aj tie problémy v právnej e, kultúre. E, to bol krátky príklad, ale potom ste už vlastne sa presunuli ďalej ku koncu vašej prezentácie a o tom by som chcela počuť viac. A akým spôsobom sa vysporiadávate s takýmito problémami? Akým spôsobom na to reagujete, keď narazíte na takéto problémy? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz a pán Giacolino, nech sa páči. Ďakujem. Vážne pán e, Vilimes, veľmi pozorne sme si vypočuli, čo ste chceli povedať. Rovnako aj e, rozpráv, e, rozpráva o vašich aktivitách. Angličtina je kanál číslo 2 Našli ste to? Výborne. Takže veľmi pozorne sme si vypočuli, e, vážený pán Williams, čísla 700 prípadov, ktoré ste vyriešili počas niekoľkých mesiacov, e, lepšia koordinácia 131 stretnutí, lepšia spolupráca s Europolom, spoločné vyšetrovacie týmy, e, ktoré sledujú použitie finančných zdrojov Čiže e, e, v Eurojusti sa e, veľa robí. Takže mal by som jednoduchú otázku. V súčasnosti dnes ráno napríklad sme hovorili o Európskom ochranom príkaze. Hovorili sme aj o spolupráci medzi členskými štátmi chcem sa opýtať, či aj Eurojust sa bude podielať na preventívnej spolupráci, ktorá by mala zabezpečiť riešenie e, e, problémov, ktorými sa zapodieva tento výbor a o ktorých sa diskutuje v pléne parlamentu, či to bude v súlade aj s vašim postojom. Pretože v konečnom dôsledku je dôležité, aby regulačný rámec bol e, konzistentný v súlade s tými cieľmi, ktoré má aj zamýšľaná štruktúra. E, čiže musí e, napomáhať e, plneniu cieľov spolu aj s vami, ktoré chceme si stanoviť spolu s vami. Máme ešte otázky, nech sa páči, pán Bronx. Ďakujem, pán predseda. Bude európsky e, zatýkač e, použitý na extradíciu osôb z krajín, e, kde e, konanie danej osoby nie je trestným časom do krajiny, kde sa to považuje za trestný čin. E, to sa najmä týka mm, e, názorov politických, e, náboženských a podobne, pretože niektoré e, štáty majú nerovnakú definíciu trestných činov inakého myslenia. Pán Diechimere, chcete sa ujeť slova? Ďakujem, pán predseda. Ja mám veľmi veľa otázok, ale samozrejme nemáme na všetký čas. Tak sa opýtam len jedno Eh, ďakujem pekne za vašu správu, pán Williams. Pokiaľ ide o koordinačné stretnutia a konkrétne o konflikty alebo rozpory jurisdikcií, rád by som bol, keby ste nám uviedli aspoň jeden príklad toho, ktorí aktéry vystupujú v takýchto eh, konfliktoch. Je to členský štát, E, je to konkrétny sudca, alebo v prípade Španielska je to vlastne e, najvyšší e, súd, alebo sudca súdu prvého stupňa, alebo teda kto sú títo aktéry, ktorí vystupujú v konfliktu z jurisdikcií. Ďakujem pekne. Možno, že ešte pred predtým, než sa vrátime späť pánovi Williamsovi, Možno, že je ešte príležitosť, aby vystúpila komisia alebo predsedníctvo. A teda nevidím tu ich zástupcov. Tak, teraz sa znova slovo pánovi Williamsovi. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či by som eh, v rámci odpovedi mohol trochu skakať medzi jednotlivými otázkami. Otázkami, ktoré tu odzneli, ale najprv pán Lambrinidis a vaše otázky, pokiaľ ide o SWIFT Eurojust e, dostáva informácie do značnej miery, e, dostáva informácie najmä od členských štátov. Ako je uvedené v Lisabonskej zmluve, naša úloha e, spočíva v posilnení a podpore spolupráce medzi národnými vyšetrovacími orgánmi a orgánmi prokuratúry. To znamená, že informácie dostáva Eurojust príslušných eh, národných eh, eh, orgánov vyšetrovacích a z prokuratúry. Môžeme dostať informácie od iných partnerov na úrovni únie, najmä myslím vzhľadom na na vzťah s Europolom, myslím predovšetkým na Europolu. Teda hovorím to úvodom, aby som sa pokusil zodpovedať vašu otázku Čiže informácie, ktoré dostávame v Eurojuste, do určitej miery zostávajú e, majetkom tých informácií, ktoré nám, e, e, majetkom tých orgánov, ktoré nám ich poskytli, ale na základe povolenia od poskytovateľa informácie môže Eurojust posunúť tieto informácie ďalej. Samozrejme, e, z praktického hľadiska častokrát sa stáva, že členský štát alebo Europol e, na základe e, príslušnej požiadavky z analýzy poskytne nám informácie, pretože cieľom tohto presunu je určiť v euroisti, k tomu môžu byť náležitým partnerom daného vyšetrovania. Dúfam, že aspoň z mm, časti sa mi podarilo zodpovedať <laughs> vašu otázku. E, otázka pani Weber ohľadom viacerých problémov, ktorým čeli Eurojust. Myslím si, že sú zrejme e, spoločné e, s viacerými partnermi v Európskej únii. Najväčší, najdôležitejší problém je získanie informácie od členských štátov Myslím si, že e, v súlede s novým rozhodnutím o Eurojuste sa podarilo urobiť značný pokrok a článok 13 príslušného rozhodnutia e, stanovuje povinnosť členských štátov, ktoré majú cez hraničné významné prípady e, oznamovať existencie takýchto prípadov. Existujú viaceré podmienky, ale v zásade musia notifikovať takéto dôležité prípady eh, oznamovať ich eh, Eurojusto a dúfame, že v Eurojuste sa nám eh, podarí zvýšiť význam tých informácií na, za použitie našich kontaktov. to znamená, že výmena informácií má životne dôležitý význam pre Eurojust. Myslím si, že aj vy ste spomenuli problémy v súvislosti so spoločnými vyšetrovacími týmmi. Myslím si, že máme aj dobrú správu pre vás. E, nechcem sa e, javiť ako človek, ktorý má iba e, optimistický náhľad na svet e, z hľadiska Eurojustu. Ale myslím si, že čísla sa zlepšujú. Myslím si, že zhruba do minulého roku, alebo ešte pred rokom a pol, sme E, e, mali viac e, nepochopenia na strane praktikov, pokiaľ ide spoločné týmy. Považovali to za príliš byrokratické riešenie, ale situácia sa mení. Používateľe zvykajú na pojem spoločných vyšetrovacích týmov, vyjde ich prínosy, najmä z hľadiska urýchlenia trestného konania, vyšetrenia a odstranenia určitých nedostatkov tradičných fóriem vzájomnej právnej pomoci. Okrem toho e, sa zjednodušila aj, e, zjednodušila aj financovanie týchto tímov, takže aj toto je dôležité. Dúfam, že sa mi podarilo rozpiliť niektoré z vašich obáv. Pán Igolinis, myslím si, že úloha Eurojustu a tu existujú osobitné ustanovenie v príslušnom rozhodnutí, kde sa hovorí, že tam, kde je to vhodné, Eurojust e, e, môže byť e, orgánom, s ktorým sa konzultuje prijatie legislatívy, napríklad keď parlament prejednáva návrhy komisie a podobne. A tam, kde je to vhodné, môžeme prispieť a aj budeme sa zúčastňovať vašich zasadnutí v Bruseli je možné, že v prípade Európskeho ochranného príkazu, ktorý ste spomenuli, možno, e, že to nespadá e, do nášho mandátu, ale existujú ustanovenia, ktoré nám umožňuje sa zúčastniť e, legislatívneho procesu. A teraz otázka pana Bromsa. Pokiaľ ide o dvojakú trestnosť a európsky zatýkač, samozrejme tu je jednoznačné, že pokiaľ Ide o 32 kategórie trestných činov uvedených v Európskom trest, e, zatýkači. Potom, ako dôjde k zatriedeniu zo strany dožadujúceho justičného orgánu, e, pokiaľ sa e, konštatuje, že daný trestný čin spadá pod danú kategóriu, potom dvojaká trestnosť nie je potrebná z hľadiska E, e, Európskeho zatekača, pokiaľ daný e, čin nespadá, potom treba splniť požiadavku dvojakej trestnosti. A, pán Efemera, pokiaľ ide o kolízne prípady, skúsenosti Eurojustu naznačujú, že ľudia, ktoré, ktorí chcú na koordinačných stretnutiach riešiť kolízne prípady, to budú príslušné orgány členských štátov, ktoré majú kompetencie rozhodnúť o tom, či e, e, treba konať v tomto prípade na úrovni členského štátu alebo nie. To znamená, e, že príklad, keď vyšetrovací súdca v Španielsku je partnerom pre Eurojust, pri rozhodovaní o prípadných kolizných normách a pri rozhodovaní o tom, či e, tento prípad sa musí riešiť e, na základe právnej úpravy jedného členského štátu alebo iného členského štátu. To znamená, že e, títo aktéry, ktorí sa zúčastňujú koordinačných stretnutí pri riešení prípadov kolízii právnych noriem, E, e, o tom sa rozhoduje na, tom, e, na základe toho, aké majú kompetencie na úrovni členských štátov. Dúfam, že aspoň šťastie som zodpovedal vašu otázku. Ďakujem pekne, ďakujem pán Williams. Ak nemáme žiadne ďalšie pripomienky, veľmi vám pekne ďakujeme za prezentáciu, v ktorej ste zhrnuli výročnú správu. Tešíme sa na e, ďalšiu spoluprácu s Eurojustom, s vami osobne, že to budeme môcť robiť pravidelne vo výbore LIBE. Myslím si, že práve sa nám podarilo to ukončiť e, včas, i keď je tu e, oznámenie o, nových spravodajcoch. Po stretnutí koordinátorov menovali sme niektorých spravodajcov. On Siun. Pán Ljuhan, systém Siun to je e, e, verovací systém o kritických vrstorách pani Fadžon, spravodajkynia o e, otázkach liberalizácie vízového režimu vo vzťahu k Bosne a Albánsku a pán Albrecht, budete spravodajcom pre dohodu EU-USA o ochrane údajov. To je na teraz všetko. Výbor LIBE pokračuje, e, teda bude pokračovať vo svojej činnosti o tretej po obede. Ďakujem.